Dear colleagues, I think we, we, we must not wait longer because... Myslím, že už nebudeme čakať. Máme nabitý program, takže tí, čo tu nie sú, sa k nám pridajú neskôr. Na úvod vám oznámime niekoľko rozhodnutí zo širejšej schôze koordinátorov. Pridelili sme správy a stanoviska v súvislosti s legislatívnymi správami. Technické správy dostala predsednička a taktiež ostatné správy, ktoré súvisia s výročnými kvótami a výberom z potravnej dane. To získala skupina GUE. K legislatívnym stanoviskám by som rada povedala toľko, že skupina GUE požiadala o legislatívne stanovisko k spoločnej politike rybolovu. ALDE získala správu o stanovisku k EU strategii o biodiverzite, k šiestému environmentálnemu programu socialisti demokrati, ďalej o službách Libia Alde, ďalej absolutórium, to získalo EPP, prijali sme taktiež rozhodnutie o troch správach z vlastnej iniciatívy. Jedna zo skupiny EPP pre EU stratégiu v Atlantickom regióne, ďalej o regionálnom rozvoji sociálnych demokrati a o miestnom rozvoji a jeho prístupe k dosiahnutiu stratégie politiky súdržnosti sociálnych demokrati. Taktiež sme hovorili a dohodli cesty delegácií na budúci rok v mene výboru. Bude to na hranici medzi Francúzskom a Španielskom. Po druhé Cyprus, po tretie Kodaň v kontexte dánskeho predsedníctva Taktiež sme hovorili o verejných vypočutiach a dohodli sme sa na troch väčších vypočutiach k legislatívnu balíčku. E, ďalej druhý, druhé bude k politike súdržnosti a tretie k politických opatreniach na podporu malých stredných podnikov. Ďal, Lej sa uskutoční stretnutie s národnými parlamentmi, tak ako dnes popoludní, aj na budúci rok v októbri. Nevieme, že celkom presne, čo bude obsahom témou, ale bude to súvisieť s legislatívnym postupom, pretože sa pomaličky blížime k záveru rokovaní o legislatívnom balíčku vo viacročnom finančnom rámci, takže bude zrejme vhodná chvíľa vyhodnotiť situáciu s národnými parlamentmi Taktiež sme dohodli, že budeme pokračovať rokovania o budúcnosti politiky súdržnosti. Nebudú sa konať pravidelné schôdze, tak ako teraz s komisiou, aby sme hovorili o príprave ďalšieho doplnenia politiky súdržnosti, ale bude to skôr tak nepravidelne na báze ad hoc keď budeme mať už konkrétne osoby, tie, s kým budeme rokovať o regulačnom balíčku, taktiež sme rozhodli, že na najbližšej schôdzi koordinátorov v novembri sekretariát vypracuje návrh rozdelenia bodov na druhú časť legislatívneho obdobia. Toto sú rozhodnutia, ktoré sme prijali a ak do konca schôdze nebudú prenesené žiadne námietky, tak ich budeme považovať za schválené. Uh, so like to to the, uh... Teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu na našom programe. Tým je vývoj makroregionálnej stratégii EÚ, súčasná prax a výhľad do budúcnosti, najmä v oblasti stredozemia. Spravodajcom je pán Alfonsi, ale máme tu, máme tu aj hosti a im by sme dali slovo najskôr. Máme tu za predsedníctvo pani Henriku Mošickú Dendis, ktorá má na starosti európsku politiku na ministerstve zahraničných vecí Polska a taktiež máme pana Dandy, ktorý je z Talianska, je odborníkom a je spravodajcom o výbere regiónov. Máme tu aj pána Aspaka Najskôr dostane slovo pani Henrika Moščická Dendes. Ak sa nemýlim, pôjde o informácie k stratégii pre Pobaltie. My sa venujeme tomuto regiónu. Veľmi nás zaujíma, ako sa vyvíja politika v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, Dobré ráno všetkým. Je mi veľkým potešením byť na vašej schôdzi a mať možnosť prezentovať súčasné, súčasný vývoj rokovaní o Pobalti. Pre naše predsedníctvo je tento región veľmi dôležitý, pretože stratégia pre Pobaltie je prvou stratégiou svojho druhu a Rada to vníma ako svoju prioritu. E, ako viete, ocitáme sa vo chvíli, keď po prvých dvoch rokoch implementácie revidujeme práve túto stratégiu a snažíme sa zistiť, aké výsledky stratégia priniesla a aký bude ďalší postup. Ide. Moja prezentácia je rozdelená do troch častí. Na úvod uvediem niekoľko základných faktov o samotnej stratégii, potom vám poviem niečo o polskom prístupe a potom vás oboznámim so e, základnými predpokladmi pre tento revízny proces a taktiež e, sa vyjadrím k záverom rady, ktoré sa pripravujú. Najskôr teda niekoľko základných faktov, ak dovolíte. Ako iste viete, stratégia po vznikla tu v Európskom parlamente Takže o to viac sa teším, že som tu medzi vami. Stratégia pre Pobaltie pochádza z Európskeho parlamentu ešte v roku 2006. Bol predložený návrh, ujalo sa tohto návrhu vtedy švédske predsedníctvo v roku 2009. Vtedy bola táto stratégia formálne schválená na základe oznámenia komisie a už vtedy stratégia sa začala hneď implementovať a to s cieľom revízie o dva roky neskôr, to znamená teraz v druhej polovici roka 2011 v priebehu polského predsedníctva. Rada by som zdôraznila naše úsilie v tejto chvíli. Snažíme sa o revíziu, nie o žiadne hodnotenie tejto stratégie. Prvé hodnotenie makroregionálnych stratégií Máme ich teraz dve pre Pobaltie a pre Podunajský región. E, tak e, to hodnotenie sa plánuje až dva roky v roku 2013. Stratégia pre Pobaltie zahrania niekoľko základných faktov. Je to prvá e, taká rozsiahla stratégia, ktorá obsahuje politiku súdržnosti, ďalej plnospodárstvo, infraštruktúru, dopravu a tak ďalej mnoho takýchto sektorálnych oblastí sústreďuje sa na makroregión Baltického mora. Vychádza zo štyroch základných pilierov. Uvidíte ich popísané v mojej prezentácii. Po prvé životné prostredie, po druhé disparita, po tretie atraktivita a dostupnosť tohto regiónu a po štvrté bezpečnosť. V rámci týchto štyroch pilierov máme 15 priorít, prioritných oblastí. Tam členské štáty majú na starosti 15 týchto prioritných oblastí. Napríklad v Polsku sa venujeme dvom prioritným oblastiam. Ďalej, teda tieto obsahujú aspekty životného prostredia, ďalej situáciu vôd v Balckom mori, škodlivých látok, ktoré sa budeme snažiť znižovať e, v dohľadnej dobe. Ďalej je to prioritná oblasť číslo 7, ktorá sa týka výskumu a inovácií. O tieto prioritné oblasti sa delíme s dvoma ďalšími krajinami. V prvej oblasti si to delíme s Fínskom, ďalej v oblasti číslo 7 si to delíme so Švédskom. Máme zhruba 80 vlakových projektov v tejto stratégii. Tieto sa teraz implementujú. Niektoré sú v tejto chvíli už v záverečnom štádiu, teda už pripravujeme rozsiahlu revíziu tzv. akčného plánu, ktorý je obsahnutý v týchto vlakových projektoch. po dvoch rokoch implementácie týchto programov rozhodnutie rady bolo také, že sa pristúpi k prvej revízii tejto stratégie. A základom tejto revízie bolo rozhodnutie komisie, ktorá rozhodla 22. júna a predložila rozsiahlu správu o tejto stratégii a o jej implementácii. Táto správa pre naše predsedníctvo bola základom pre začiatok činnosti na samotnej revízii. Teraz by som sa v krátkosti vyjadrila o hlavných bodoch, ktoré sú obsednuté v správe komisie. Rada by som upriamila vašu pozornosť na fakty, pretože o malý moment vám poviem prípravu tejto revízie Uvidíte, že hlavné závery, ku ktorým dospela komisia, ktoré sú obsenuté v správe, e, sú v súlade s našimi závermi, keď sme sa pripravovali na revíziu, keď sme rokovali s členskými štátmi, s aktérmi, ktorí sa zapájajú do tejto stratégie a to dennodenne. To, čo komisia popisuje vo svojej správe ako hlavné výsledky tejto stratégie sú nasledovné body. E, poprvé, nové projekty, mm, nová dynamika existujúcim projektom. Ako vidíme, ešte predtým, ako stratégia nadobudla účinnosť, nadvezovala na regionálnu spoluprácu mnoho medzinárodných, ale aj regionálnych a národných firemných fór už existovalo na tejto báze. To znamená, že e, spolupráca už fungovala na tejto úrovni a za tieto dva roky sme si uvedomili, že potenciál tohto regiónu sa ešte stále nevyužíva v plnej miere. Ešte stále máme pred sebou mnoho práce. Táto stratégia podporila aj spoluprácu v zmysle vytvorenia nových sietí, lepšej, lepšieho politického rozvoja a taktiež sa nám podarilo viac zosúľadiť financovanie a vytvorenie nových finančných iniciatív. Taktiež to poslúžilo podpore spolupráce s tretími krajinami, predovšetkým s Norskom, ale taktiež s Ruskom a inými fórami, ktoré pôsobia v tomto regióne, napríklad CBSS, Severská rada ministrov a tak ďalej. Aké sú najvýznamnejšie projekty v tejto stratégii? Nebudem popisovať tieto programy mm, podrobne, ale oboznajú vás tým, čo sme zistili za tie dva roky, napríklad program program, ktorý sa týka farmárov, alebo potom máme projekt e, čistých lodí, ktorý sa snaží zamerať na znižovanie znečistenia životného prostredia z lodí. E, ďalej program BSR STARS, ktorý sa zameriava na zvyšovanie inovačnej kapacity tým, že podporuje inovačné klastery a malé a stredné podniky a ich siete, ktoré vytvárajú. Dôležitým projektom je tiež e, projekt Scanbound Health Board, ktorý sa zameriava na zdravie v tomto regióne. Komisia vo svojej správe prezentuje aj celý rad odporúčaní, ktoré vidíte na tejto strane mojej prezentácie Na zabezpečenie úspešnosti tejto stratégie je nevyhnutné zachovať dynamiku, politickú dynamiku a politickú podporu tejto stratégie. Hovorím to preto, že zároveň vám o chvíľku poviem o našich záveroch, ktoré sme dospeli v príprave tejto revízie. A uvidíte sami, že na toto sa často poukazuje v tomto regióne. Ďalšie závery zo správy komisie sa týkajú zvyšovania záväzkov, ďalej zefektívnenie porovnávacích a vyhodnocovacích metód. Myslím, že toto je to najvýznamnejšie poučenie, ktoré si odnášame. Stratégia, keď bola vyvinutá, nebola spojená so systémom cieľov a ukazovateľov, ktoré by nám umožnili merať úspešnosť tejto stratégie. Teraz sa snažíme toto napraviť a zostaviť zoznam cieľov. Máme pracovné skupiny, ktoré sa zameriavajú práve na túto tému. E, ďalšou oblasťou je zlepšenie komunikácie, a to aj e, interne, externe, to znamená aj so širokou verejnosťou, ale aj medzi samotnými členskými štátmi, medzi inštitúciami EÚ a aj medzi oddeleniami na komisii, ktoré sa venujú tejto stratégii. Ďalšou dôležitou témou je otázka financovania. To znamená lepšie prepojenie cieľov s financovaním a taktiež poskytovanie technickej pomoci, ktorá je veľmi významná, najmä pre tie prioritné oblasti a pre ich koordinátorov. Teraz, ak dovolíte v krátkosti o samotnom revíznom procese, keď sa Polsko pripravovalo na prevzatie predsedníctva, bolo nám už tedy jasné, že revízia stratégií Pobaltia bude dôležitým bodom na našom programe. Snažili sme sa preto pripraviť už na túto revíziu tým, že sme vypracovali a vykonali e, politické rokovania s viacerými aktérmi a to už v dostatočnom predstihu. Začali sme už v apríli s prvými rokovaniami na národnej úrovni. Žiadali sme nielen našich koordinátorov, ale aj našich e, koordinátorov vlakových projektov z jednotlivých ministerstiev, pretože tie národné kontaktné miesta majú na starosti výkon tejto stratégie a v Polsku je to sústredené na ministerstve zahraničných vecí. Teda mali sme šťastie, že praktické poznatky z implementácie eh, sme mohli pripraviť veľmi efektívne. Čo sa týka rokovaní na národnej úrovni. Tam sme rokovali členskými štátmi veľmi intenzívne, nielen z tohto regiónu Pobaltia, ale aj e, z ostatných regiónov a taktiež s tretimi krajinami, s Norskom, s Islandom. Tieto rokovania sme brali veľmi vážne, taktiež sme sa snažili rokovať aj s inštitúciami EÚ, aj s Európskym parlamentom. Mala som tú čest stretnúť sa s zástupcami mm, parlamentnej medziskupiny pre Pobaltie. Snažili sme sa taktiež zhromaždiť stanoviska výboru regiónov a regionálnej platformy spolupráce, ako vidíte na tejto strane mojej prezentácie. Hlavné závery týchto rokovaní uvidíte na ďalších dvoch stranách. A presvedčite sa o tom, že sú do veľkej miery v súlade s poznatkami komisie, ktoré uvádza vo svojej správe z 22. júna. V zásade tie hlavné témy, ktoré popisujú aktéry sa týkajú praktických zlepšení tejto stratégie. Predovšetkým ide o politiku podporu, ktorú musíme posilniť na všetkých úrovniach. Rada by som zdôraznila, že ide naozaj všetky úrovne, nejde tu len o politickú podporu na európskej úrovni alebo národnej úrovni, ide taktiež o regionálnu a miestnú úroveň. A ďalej chceme objasniť a jasnejšie stanoviť úlohu hlavných aktérov Snažíme sa lepšie zadefinovať aj úlohy miestnych kontaktných miest pre koordinátorov um, projektov. Ďalším dôležitým bodom je taktiež uh, systém hodnotenia na základe ukazovateľov, ďalej úloha Európskej komisie v strategickej koordinácii, lepšie prepojenie financovania. V tejto chvíli pripravujeme ďalší viadročný finančný rámec a poprvýkrát uh, dokážeme zhodnotiť a zohľadniť aj túto makroregionálnu stratégiu. mali by sme ju zohľadniť aj v ďalšom plánovaní a príprave programov. Taktiež chceme zlepšiť komunikačné systémy a viditeľnosť. Chceme sa zamerať aj na zapojenie sektorálnych politík a integrovanejší prístup. Ako viete, v týchto dvoch rokoch sme dospeli k záveru, že stratégia príliš bazíruje na politike súdržnosti. My by sme radi rozšírili toto jej pôsobenie. Radi by sme do toho zapojili viacero kolegov, napríklad aj pre oblasť infraštruktúry, dopravy, energie, inovácií, výskumu a tak ďalej. Ďalej eh, rezonovala otázka synergií medzi makroregionálnymi stratégiami a ďalšími platformami spolupráce v tomto regióne. Ako viete, v regióne Pobaltia máme viacero fóriem spolupráce. Je tam okrem iného Severská rada ministrov, Helkom a tak ďalej. V tomto revíznom procese chceme viac zohľadniť práve tieto existujúce siete a ponúknuť im lepšie možnosti spolupráce, aby sme predišli duplikácii činnosti. Ďalej, čo sa týka synergií prepojenie samotných makroregionálnych stratégií je pre nás tiež veľmi dôležité. Ako viete, máme v súčasnosti dve stratégie. Jednak stratégia pre Pobaltie, ale máme aj stratégiu pre Podunajský región. A vidíme, že je nevyhnutné hľadať prepojenia synergie aj z hľadiska ponaučení v oblasti praktickej spolupráce, ďalej vytvorenie sieti a tak ďalej. Revízia, ktorá som hovorila v samotnom úvode, vychádza zo spolupráce s radou. My sme nadviazali na skupinu priateľa predsedníctva a tá vypracovala praktické odporúčania na ďalšie vylepšenie tejto stratégie. Skupina začala pôsobiť už v júli a ukončí svoju činnosť začiatkom novembra. Potom prejdeme na Koreper a Rada pre všeobecné záležitosti potom príjme rady, um, závery. Um, naše predsedníctvo sa snaží spoločne s komisiou a s PDF, e druhým výročným fórom pre túto stratégiu, ktoré bude prebiehať v Gdaňsku. Tam e, intenzívne spolupracujeme aj s Gdaňskom a s celým regiónom fórum sa uskutoční 24. a 26. októbra. Rada by som využila túto príležitosť a pozvala vás do Gdaňska. Chceme, aby sa z tohto fóra stalo akési otvorené vypočutie pre všetkých aktérov, pre všetkých tých, ktorí dennodenne pracujú na naplnení tejto stratégie, tak aby toto fórum sa dalo využiť ako platforma na rokovania a aby priniesla konkrétne odporúčania na zlepšenie tejto stratégie. Dúfame, že e, taktiež sa chceme venovať zlepšenie komunikácie o tejto stratégii komisia vypracuje oznámenie, dúfame, v roku 2012 v priebehu dánskeho predsedníctva bude to ďalšie predsedníctvo z Pobaltia, tak povediac. A tí potom završia našu prácu. Ďakujem za vašu pozornosť. Veľmi rada zodpoviem akékoľvek otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za túto komplexnú informáciu, pokiaľ ide o skutočne strategicky dôležité prvky vašej prezentácie. A chcela by som teraz pozvať pána Belargyho, aby hovoril o iniciatíve, ktorú chce predstaviť a potom budeme mať spravodajcov a, a prebehne diskusia. Takže nech sa páči, máte slovo. Il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, ringrazia per l'invito. Ah no? pok- predseda regiónu Marke, sa ďakuje za pozvanie, ale božiaľ musí v Ríme momentálne podpisovať zmluvy, ktoré sa uzatvárajú medzi týmto regiónom a Brazíliou. Chcel by som sa takisto poďakovať pánovi Alfonsimu a predstaviteľom komisie za to, že nás dnes pozvali. Rovnako ako pri konsolidovanej spolupráci ohľadne Baltického mora. Podobne je to aj pri v prípade Jadransko-Jonskej iniciatívy. Aj my potrebujeme európsku stratégiu, ktorá by vychádzala z viacerých iniciatív a programov, ktoré už momentálne existujú a ktoré by sa dali využiť. Avšak musíme pritom využívať tie nástroje, ktoré máme, takým spôsobom, že ich nastavíme na to, aby sme stabilizačnú a koheznú politiku Európskej únie posilnili. Ide tu pritom o systém, ktorý už stovky rokov bol podmienovaný spoločnými e, osobitosťami kultúrneho a sociálneho charakteru a už v minulosti tu boli iniciatívy, pokiaľ ide o spoluprácu. A to presne sa to týka práve takéto jadransko-jonskej iniciatívy. Potom ešte máme viacero sietí, ktoré sa zaoberajú viacerými kultúrnymi formami, či už ide o múzea, hudbu, životné prostredie a tak ďalej, ako aj vzdelávanie. Táto jadransko-jonská iniciatíva bola, vznikla na základe medzivládnej spolupráce Albánsko, Bosna, Hercegovina, Grécko a Slovinsko takisto na tomto participovali. V roku 2002 sa pridalo ešte aj Srbsko aj Čierna hora. Sídlo stáleho sekretariatu je v Ankone a od júna 2012 až do roku 2012 maj bude mať predsedníctvo Srbsko. Cieľom tejto jadransko-jonskej iniciatívy spočíva v tom, aby sme spoluprácu v oblasti jadransko-jonského regiónu podporovali, pokiaľ ide o malé stredné podniky, pokiaľ ide o cestovný ruch, pokiaľ ide o spoluprácu medzi univerzitami, ehm, doprava, takisto aj námorná doprava a životné prostredie. Potom sa nám podarilo vytvoriť aj základy pre budúcu prijatie tejto stratégie zo strany Európskej únie, v rámci ktorej 8 členských štátov budú spol- 8 členských štátov a signatárov tejto iniciatívy budú spolupracovať. V rámci tejto iniciatívy už v roku 2010 8 členských štátov, z ktorých 3 no po, uh, m, sa zacielili svoju spoluprácu predovšetkým v oblasti turizmu. V 5. mája roku 2010 eh, v sídle tejto iniciatívy sa stretli ministri zahraničných vecí týchto 8 štátov a podpísali eh, dve vyhlásenia, v rámci ktorých sa zaviazali oficiálnym spôsobom uznať podporu Európskej únie voči tejto jadransko-jonskej iniciatíve. Už v roku 1999 vznikla táto iniciatíva na základe talianských komunín. Ide tu predovšetkým o pobrežné regióny jadransko-jonského regiónu. Ide tu predovšetkým hospodárskú, sociálnu spoluprácu, ako aj riešenie otázok v oblasti životného prostredia v roku 2001 sa e, založila táto iniciatíva, v rámci ktorej spolupracuje 36 komôr. Táto, táto iniciatíva je vlastne strategickým regiónom, kde je zhruba milión podnikateľov a obsah obchodov respektíve hospodárstva, sa pohybuje na úrovni 25 milio, miliard eur. Ako sme už povedali, patrí sem viacero krajín, predovšetkým pokiaľ ide o spoluprácu na úrovni univerzít a v tejto sieti prepojenia univerzít spolupracuje Macedónsko. Cieľom je vytvoriť e, zosietenie E, predovšetkým výskumných ústavov, aby sa posilnila spolupráca medzi jednotlivými univerzitami. Tento región, Jadranský región, pozostáva z viacerých vyšších územných celkov, tých, e, predovšetkým šiestich štátov, ktoré sú na pobreží Jadranského mora priebehu európskej integrácie tieto štáty posilní svoju spoluprácu a týmto spôsobom sa istým spôsobom domáhajú aj e, podpory zo strany Európskej únie. Viaceré ciele sa nedajú dosiahnuť individuálnym spôsobom a preto potrebujeme kolektívny prístup, v rámci ktorého Európska únia, jednotlivé členské štáty a komunity si môžu rozdeliť jednotlivé úlohy Makroregionálna stratégia je v tomto kontexte inovatívnou formou teritoriálnej spolupráce s poločným cieľom e, trvalo udržateľným rozvojom. Definícia makroregiónu z dokumentu Európskej komisie hovorí celkom jednoznačne, že tu ide o funkčné makroregióny, to znamená o regióny a územia, ktoré musia čeliť podobným problémom. Týka sa to tak kvality, ako aj kvantity problémov, ktoré musia riešiť takýmto spoločným koordinovaným spôsobom. Na základe takejto vízie táto makroregionálna stratégia skutočne dôležitým nástrojom na to, aby sa dosiahli ciele teritoriálnej spolupráce a celistvosti, tak ako to je ukotvené v Lisabonskej zmluve. Makroregión Jadransko-Jonskej iniciatívy nie nejaký geografický región so pevne stanovenými hranicami, ide to skôr funkčný celok, ktorý pozostáva z národných a lokálnych inštitúcií, ktoré sa zomkli, aby spoločne mohli riešiť svoje, svoje problémy, ktoré sa objavujú v krajinách, ktoré tu už boli spomenuté tento makroregión nie je dodatočným inštitucionálnym nástrojom alebo nejakým orgánom. A bolo to celkom jasne povedané aj zo strany komisií. Ide tu skutočne o zoskupenie regionálnych aktérov, a predovšetkým pokiaľ jednotlivé finančné programy. Táto iniciatíva sa sústredí na celkom konkrétne výzvy, predovšetkým Ide o výzvy, ktoré sú súvisia s tým, že práve táto oblasť je určitým kľúčovým regiónom medzi východom a západom. Snažíme sa tu nájsť určitý kompromis medzi jednotlivými rozdielnosťami kultúry, ktoré prichádzajú z východu a zo západu. A týmto spôsobom vlastne to iniciatíva podporuje udržateľný rozvoj a predovšetkým aj veľmi zraniteľné životné prostredie v tejto oblasti. Jadransko-jonský e, región obsahuje Slovinsko, Grécko a Taliansko a okrem toho ešte Chorvátsko. Vieme, že Chorvátsko v roku 2013 takisto vstúpi a ostatné štáty takisto už predložili požiadavky o vstup. Táto plocha obsahuje zhruba 70 miliónov občanov. Netýka sa to iba morskej oblasti a prímorských oblastí, ale je to skutočne zoskupenie orgánov, ktoré môžu spoločne spolupracovať na zlepšovaní spolupráce a udržateľného rozvoja. Je tu predovšetkým možnosť vymieňať si názory, e, uprednostniť voľný pohyb tovaru a osôb. Výnimočnosťou tejto iniciatívy a tohto regiónu ako takého je hlavne to, že Jadransko-Jonský región je skutočne zacielený na problémy, ktoré musí riešiť stredomorská oblasť a využíva dynamiku, ktorá z toho vyplýva. Aj Európska únia je v tejto oblasti veľmi aktívna a podporuje program prešení, ktoré súvisia s podporou boja proti klimatickým zmenám. Máme tu programy Cieľ 1 2 ktoré sú na úrovni EÚ dobre známe. Máme tu aj iné programy, ktoré majú skutočne charakter cezhraničnej spolupráce, napríklad spolupráca medzi Talianskom, Gréckom, Talianskom, Slovenskom. A pokiaľ ide o transnárodnú, nadnárodnú spoluprácu, stre, so strednou Európou, juhovýchodnou Európou, takisto program pre alpský priestor, to takisto bolo financované a je financované z predstupových fondov. Treba však povedať, že pokiaľ ide o financovanie infraštruktúry. E, tento región bol do istej miery dosť sebestačný s výnimkou jednej železnice, ktorá bola financovaná z európskych fondov. Treba si uvedomiť, že silná integrácia v tejto oblasti je skutočne veľkým prínosom a to pre všetky úrovne spolupráce. Európska investičná banka a súkromní investori musia e, pochopiť, že je dôležité e, spolupracovať a že je lepšie spolupracovať na základe takto zoskupených regiónov, ktoré koordinujú svoju súčinnosť a môžu potom spoločne využívať aj prostriedky, ktoré umožňuje Európska únia. Už od roku 2010 v úzkej spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí v Taliansku sa podarilo regiónu Marke dosiahnuť e, viacero iniciatív, ktoré urobili určitú propagáciu tohto regiónu a tým pádom sa upriamila pozornosť na takúto spoluprácu. Mali sme tu aj správu z vlastnej iniciatívy, ktorá mm, sa venovala práve tomuto regiónu a 4. júla bola ukončená prvá fáza a keď sa to podarí odsúhlasiť ešte v plene výbora regiónov, tak bude táto správa zacielená na náš región a finálne podporená. Rovnako aj Európska rada 23. 24. júla vo svojich záveroch vyzývala, apelovala na členské štáty, aby v tejto oblasti podobným spôsobom spolupracovali, aby aj v budúcnosti boli vytvorené viaceré Preto Predovšetkým sa tu hovorilo o príklade Jadransko-Jonskej iniciatíve regiónu, ktorý týmto spôsobom funguje. Do, roka, do konca roku 2012 bude vypracovaná správa k tomu, tejto iniciatíve. Treba však povedať, že na národnej, regionálnej a komunitárnej úrovni sa robia viaceré osvetové e, podujatia na to, aby sa zvýznamnila myšlienka takejto úzkej spolupráce a týka sa to predovšetkým tých krajín, ktoré na tejto iniciatíve aktívnym spôsobom participujú. Máme aj iniciatívu zahranič- ministru zahraničných vecí, týka sa to obdobia 2008-2010, vyhlásenie uh, predsedov národných parlamentov, ktorí na tejto iniciatívu takisto sú zaangažovaní v júni tohto roku. Odsúhlasili vyhlásenie, v rámci ktorého stratégia Jadransko-Jonskej iniciatívy by mala byť podporovaná a v auguste a septembri sme mali výstavu v centre tejto iniciatívy, tohto regiónu, kde sa prezentovali všetky tie regióny tohto, z tejto oblasti. Mali sme tu workshopy a o pár dní sa budú konať ďalšie. Stretnú sa tu predstavitelia, respektíve ministri zahraničných vecí zúčastnených členských štátov a 25. oktobra sa to stretnutie ukončí v Ankone. Aj v novembri a v decembri v niektorých talianských regiónoch e, sú naplánované semináre k tejto oblasti. Pokiaľ ide o osvetu, táto vychádza predovšetkým e, z toho, že by sme mali urýchliť mandát, e, ktorý môže komisia apelovať na radu, aby sa program tejto stratégie mohol započať už koncom roku 2011, aby sa koherentnosť tejto stratégie dala prepojiť e, s prioritami e, budúceho finančného výhľadu a týmto spôsobom vlastne budeme to môcť dosúľať s ďalším operatívnymi programmi. V tomto kontexte by som chcel zdôrazniť, že stratégia Európskej únie pre oblasť Jadransko-Jónskeho regiónu by mal byť nástroj nielen pre tento konkrétny región, ale pre celú Európsku úniu nakoľko tu skutočne je o to, že sa snažíme implementovať strategické ciele Európskej únie, pokiaľ ide o udržateľný a udržateľný rozvoj v kontexte cieľov 20, Európa 2020. Pridaná hodnota tohto regiónu pozostáva v tom, že Európa e, e, zatiaľ venuje pozornosť skôr západnému Balkánu a týmto spôsobom môže byť pomohnuté, e, sa dá pomôcť aj štátom, ktoré by sa chceli dostať do Európskej únie a týmto spôsobom dostanú príležitosť jednoducho participovať na demokratických procesoch a prehlbiť sa v skúsenostiach, pokiaľ ide európsku integráciu. Ide tu o podporu rastu, ide tu o podporu rozvoja. To sú skutočne kľúčové slova, ktoré sú zmyslom tejto stratégie a ktoré sú celkom konkrétne definované. Potrebujeme stále silnejšiu integráciu na všetkých úrovniach v zúčastnených krajinách. Makroregióny napríklad podunajskej oblasti, ako to uviedli, uviedli moji predrečníci, tieto skúsenosti, ktoré poznáme z ostatných makroregiónov, by mohli viesť k prepojeniu a spolupráci medzi jednotlivými makroregiónmi, tak ako to bolo vo všeobecnosti ustanovené v záveroch rady z 13. apríla. A ako iste vidíte aj na tejto priesvitke, e, ide tu skutočne o ideálnu os medzi Severnou a Južnou Európou. Máme tu tento Jadransko-Jonskú región, ktorý by vlastne tvoril ten južný prístup do Európy, respektíve z Európy by umožňoval e, vstup do zvyšného sveta. Pokiaľ ide o operatívne sektory tohto priestoru, tie sa budú musieť ešte určiť zo strany partnerov a už teraz sa dá povedať, aké sú priority. Ide tu o ochranu životného prostredia, zlepšený prístup ku komunikačným prostriedkom k stratégiám, hospodársky rozvoj, rybolov. Zároveň treba povedať, že to musí byť urobené všetko v súlade s odporúčaniami Európskej komisie. Z toho, čo som doteraz uviedol, by som chcel zdôrazniť, že európska politika, predovšetkým kohezná politika pre obdobie po roku 2013, podporuje makroregionálne stratégie, predovšetkým v kontexte teritoriálnej spolupráce. Týka sa to hlavne cezhraničnej spolupráce a operatívne a regionálne programy takýmto spôsobom od roku 2014 vlastne budú prispievať k tomu, aby táto stratégia bola implementovaná očakávaným spôsobom. A preto je veľmi dôležité, aby Európsky parlament na základe prehlásenia, ktoré bolo podpísané e, predstaviteľmi členských štátov a tretich krajín, kládol strategickú dô, strategický, strategický dôraz na integračný proces a to predovšetkým v tých oblastiach, ktoré tu už odzneli. A celé by to malo vyústiť do komplexnej stratégie, ktorá by brala do úvahy snaženia jednotlivých makroregiónov. V Bruseli sa konajú takisto aj výročné konferencie členských štátov. Budeme mať aj v roku 2012 takúto konferenciu organizovať. Tá sa bude organizovať v apríli alebo máji. Predsedníckou krajinou bude Srbsko. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Rád odpoviem na vaše otázky. Thank you. Uh, thank you, Mr. very much. I would like now... Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som otvorila diskusiu. Nech sa páči François Alfonzi, uh, spravodajca správy z vlastnej iniciatívy a potom sa môžu vyjadriť aj tie noví spravodajcovia. Nech sa páči, máte slovo, pán Alfonzi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať našim dvom hosťom ktorí nás konkrétne informovali a konštruktívnym spôsobom. Videli sme, že sme si definovali konkrétne veci, máme operatívny modus, ktorý existuje a môžeme merať hodnotu makroregionálnej stratégie. Ja sa domnievam, že tento proces pre Baltské more ukazuje, že aj um, Európska únia, jej pozícia robí pokrok. Táto prezentácia takisto vysiela posolstvo mobilizácie a nádeje. Uvedomujeme si, že dnes e, tieto makroregióny, nová európska politika, e, vyvolávajú naozaj reálne očakávania a majú reálny dosah Európske inštitúcie by mali na to reagovať a mali by zariadiť, aby v rámci cieľov stratégie 2020 sa tieto makroregióny brali do úvahy, pretože mobilizácia týchto regiónov práve to bude, tie regióny budú nositeľom európskej politiky. Prvé iniciatívy už e, prebehli a teraz sa musíme vysloviť k budúcnosti makroregionálnej stratégie. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako definujeme e, stratégiu pre makroregióny. Začali sme švedským predsedníctvom, e, teraz máme poľské predsedníctvo a musíme sa zamyslieť nad tým, a aké sú sily, ktoré umožňujú takýmto stratégiám sa rozvíjať. E, musíme si urobiť takú reflexiu, rekapituláciu a práve v iniciatívnej správe, ktorú navrhujeme, ktorej pre, prvú prezentáciu navrhujem na budúci mesiac, tak práve v tejto správe sa naznačujú určité cesty, ako ísť, aby sme si uvedomili, aké sú dočas, doterajšie skúsenosti a aké máme ambície pre budúcnosť. Makroregionálne stratégie sú takým všeobecným rámcom, strategickým rámcom, v komisii na DG Regio sa teraz na tom pracuje, ale ešte to nie je celkom jasné, ako to bude vyzerať. Je tam veľa entuziasmu, ale musíme zmobilizovať materiálne aj ľudské zdroje, aby sme naozaj mohli túto ambíciu splniť. Myslím, že teraz je naozaj na to správny čas, pretože práve si definujeme E, ciele na rok 2014 a 2020, čiže naozaj musíme si tieto veci naformulovať konkrétne, solidnejšie do budúcnosti a musíme vytvoriť aj všeobecnejšiu stratégie na úrovni Európy. V mojej správe sa budem venovať e, stredozemnej oblasti. Tu zdôrazňujem. Prečo? Pretože stredomorská oblasť e, v súčasnosti je takým ťažiskom krízy, a preto musíme uh, vyslať posolstvo solidarity smerom k tomto regiónu. Grécka kríza mobilizuje všetky krajiny Európy a stretávajú sa kvôli tomu za jedným stolom. A Grécko zasa, sa nachádza v naozaj prísnom období, kedy zosekáva rozpočty a, e, a spra, pardon, vlády musia veľa šetriť. Ja si myslím, že ak chceme, aby náš hlas bolo e, počuť a, ak chceme, aby EÚ bola lídrom, tak musíme vysielať takéto konštruktívne posolstva. Myslím si, že práve makroregionálny projekt pre stredozemie, to je presne taká tá konštruktívna správa, akú by sme mali vyslať. Myslím, že aj v stredozemnej oblasti nedávne udalosti ukázali, že je ešte veľa práce, ktorú musíme urobiť, ale sú tam aj veľké nádeje, veľké očakávania a my musíme týmto očakávaniam vytvoriť rámec, aby sme mohli vytvoriť nástroj, ktorý potrebuje celá stredozemná oblasť. Chcem na záver povedať, že stredozemná oblasť je eh, je takým špecifickým regiónom, ktorý má známu mediteránnu klímu. Je to eh, dobré pre poľnohospodárskú eh, produkciu, ale samozrejme aj environmentálne problémy z toho vyvstávajú, napríklad požiare. Viete veľmi dobre, o čom hovorím. Čiže Stredozemné more je určitým esom v rukáve je to ale takisto aj kultúra, e, ku, pardon, kultúrna kolíska Európy. Je to uh, takisto veľké územie e, medzi západom a východom stredozemia je veľká vzdialenosť a každá oblasť stredozemia napríklad Jadran má svoju vlastnú problematiku svoje vlastné témy. Takže musíme teda zabezpečiť, aby v rámci tejto makroregionálnej stratégie existovali aj iniciatívy také praktické pre prax, ale aj taký všeobecný rámec. Komisia by sa mala snažiť, aby makroregionálne stratégie boli zapracované do všeobecného e, rozvojového rámca pre Európu. Z e, Komisia by mala nad tým premýšľať. Každý, každý v tom regióne by si mal byť schopný nadefinovať svoje eh, priority, ale zároveň by mali zapadať do takej širšej štruktúry. Keďže tu máme dočinenia s viacerými partnermi, musíme sa snažiť o určitú prefiguráciu, musíme si definovať veľké priority, a musíme takisto premýšľať nad určitým spôsobom správy a riadenia, pretože bez good governance nefunguje nič. Musíme sa snažiť systematickejšie a odvážnejšie robiť to, čo sme vlastne už začali, čo sme robili doteraz. Ďakujem. Thomas Deutsch, prvý tieňový spravodajca. Ďakujem, pani predsedajúca, pani predsednička. Chcem e, sa poďakovať za všetky zaujímavé príspevky. Samozrejme, moja vďaka patrí aj spravodajcovi, ktorý naozaj starostlivo všetko pripravil. O mesiac nás čaká vznik pracovného dokumentu. Ja mám len niekoľko pripomínok dnešnej e, rozpráve. Poľské predsedníctvo, keď sa pozrieme na e, správu poľského predsedníctva, kde sa hovorilo, že správa o baltickej stratégii bude prerokovaná na rade. Hovorilo sa takisto, že naďalej platí, že obe stratégie pre Baltické more aj pre e, Dunaj by mali byť prijaté a preto je dôležité, aby sme vytvorili systém kritérií, aby náš výbor, parlament ako taký, aj rada mohli na základe týchto kritérií do e, roku 2013 obe tieto regionálne stratégie mohli vyhodnotiť. Pán Alfonzi nám teraz umožňuje premýšľať nad budúcnosťou makroregionálnych stratégií ktoré by mm, spadali do jednoho jednotného systému so spoločnými e, kritériami a princípmi. Toto je moja prvá pripomienka. Druhá pripomienka. Domnievam sa, že by sme mali byť opatrní, pretože iniciatíva k stratégii pre Dunaj a Baltické more bola veľmi úspešná, ale mali by sme byť opatrní, aby sme nespustili lavínu pretože potom budú vznikať často nové a nové makroregionálne stratégie. V minulých rokoch sme videli, že vznikli odôvodnené iniciatívy, ale e, boli aj také, ktoré vznikali preto, lebo to bolo v móde a ich, e, mm, e, ich opodstatnenie nebolo úplne isté. A preto si myslím, že mal by existovať určitý súbor jednotných princípov pre takéto stratégie. Okrem toho si myslím, že je veľmi dôležité aby v novej fáze koheznej politiky a v novej plánovacej fáze existovali princípy, ktorý by sme, ktorými by sme mohli e, hodnotiť nové regionálne stratégie, makroregionálne stratégie. Možno teraz e, trošku som to pritiahol za vlasy, ale chcem sa vyhnúť e, takej situácii, aká vznikla v prípade Chorvátska, samozrejme. Boli určité princípy rokovania, ale rokovanie, reko, rokovania sa naťahovali a v konečnom dôsledku platili politické princípy. Ako sa hovorí po maďarsky, keď chcem byť tehotná, tak som tehotná, keď nechcem, tak nie som. Politické aspekty uh, zatienili faktické aspekty alebo samotné fakty. Samozrejme, vždy potrebujeme politickú vôľu, aby sme odôvodnili novú makroregionálnu stratégiu, ale je nutné mať jasný systém princípov, na základe ktorých môžeme ohodnotiť, aké očakávania musia byť splnené, aby sme mohli naozaj odôvodniť existenciu makroregionálnej stratégie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Nemáme veľa času, takže musíme sa vyjadrovať stručnejšie. Pán Karona, tieňový spravodajca za socialistov. Ďakujem, pani predsedajúca, ďak- budem stručný. Chcem sa poďakovať najskôr obom spravodajcom. Oba, obe správy opätovne dokázali, že tento nástroj makroregióny môže byť užitočný na dosiahnutie rôznych cieľov. K tým cieľom patrí aj to, čo nás ako výbor najviac zaujíma, teda že máme, chceme viac koheznosti a viac vyváženosti pri eh, rozvoji týchto európskych priestorov. Pán Alfonzi eh, sa v tomto kontexte právom snažil nájsť odpovede aj e, vo svetle tých e, doterajších skúseností s baltickou stratégiou. Zazneli aj konkrétne želania a už sa urobilo aj veľa práce v, v rámci Jadransko-Jonského regiónu. Pokúsime sa teda urobiť pokroky v súlade s celkovou stratégiou Európa 2020. Myslím si, že my by sme mali teraz postupovať tak, aby nevznikali nové štruktúry, ktoré sa budú navzájom prekrývať a zdvojovať musíme sa postarať o to, aby tieto makroregióny naozaj boli, boli schopné dosahovať konkrétne ciele pre občana a aby všetky prostriedky, ktoré sa využívajú, boli využité práve za účelmi týchto cieľov, aby nevytvárali nové štruktúry. Teraz prežívame krízu a preto si myslím, že je dôležité, aby aj Európa ako by som to teraz povedal, aby Európa uh, sa obrátila o 180 stupňov, aby začala nielen šetriť a dokazovať, že šetrí, ale aby sa podporoval aj rozvoj a to konkrétnymi nástrojmi, ktoré majú skutočný konkrétny význam pre občana. Preto si myslím, že v tejto správe sa to musí odraziť všetko. Pán Alfonzi hovoril úplne oprávnene aj o governance, o správe a riadení, pretože v rámci governance musíme vlastne zosúľadiť lokálne a regionálne stratégie s celkovou stratégiou. Michal Teurer nie je v miestnosti, Takže marie Teres Sanchez-Schmidt a potom pani Kačierska. Ďakujem, pani predsednička. Budem veľmi stručná. Som veľmi rada, že prebieha táto rozpráva o makroregiónoch. Je to veľmi dôležité, e, aby sme mohli koordinovať rôzne akcie a programy na tejto geografickej úrovni. Chcem pripomenúť, že cieľ 3 E, nadnárodnej zložky je veľmi dôležitý. Takisto, ako som už povedala v správe o teritoriálnej spolupráci, e, povedať, že existuje riziko, že makroregionálnej e, stratégie sa budú uprednostňovať v Európe, ale nemajú kapacitu, aby pokryli celú Európu. Vidíme, že prebieha jar, arabská jar. A to má určité dopady na stredozemie a mm, my musíme tejto výzve čeliť. Pán Alfonzi spomenul konštruktívne posolstvo. Áno, s tým súhlasím. Je dôležité, aby sme v tomto priestore vysielali konštruktívne posolstva. Tá stredozemná stratégia musí byť e, prepojená na nadnárodný program MED a takisto aj Únia pre stredozemie obsahuje konkrétne aplikácie. Ešte tu jedna otázka, ktorá je podľa mňa dôležitá. Ako by sme mohli podnietiť členské štáty a regióny k tomu, aby do týchto makroregionálnych stratégií investovali? Ďakujem. Alžbieta Ukačívska. E, dziękuję bardzo. Ja również chciałabym bardzo gorąco e, pogratulować sprawozdania i cieszę się, że poruszamy ten temat, dlatego że... Ďakujem. Chcem sa spravodajcovi poďakovať a zablahoželať mu. Som veľmi rada, že táto diskusia prebieha, pretože ja som veľká podporovateľka makroregionov a chcem povedať, že sa medzičasom podarilo implementovať mnohé opatrenia, či už formálnymi alebo neformálnymi snahami pretože koniec koncov spolupráca v mnohých e, makroregiónoch už e, niekoľko rokov existuje. Je dôležité etablovať systém, ktorý e, by upevnil siete spolupráce medzi regiónmi, ktoré už roky existujú. Súhlasím napríklad s pánom Dojčom. Podarilo sa, sa nám pardon, mali by sme e, to presadiť v dvoch, troch regiónoch, kde existujú potenciály, ale pre ostatné regióny to možno treba obmedziť. Kde už existuje dlhodobá, dlhoročná spolupráca, tak by sme mali umožniť, aby sa spolupráca premenila aj na formálnu spoluprácu. Aby tento región mohol vystupovať ako makroregión. Ja súhlasím aj s tým, čo povedal spravodajca, že potrebujeme katalóg princípov na vytváranie nových makroregiónov. Po e, príspevku zástupkyne polského predsedníctva chcem povedať, že aj ja sa domnievam, že makroregióny potrebujú určité finančné vybavenie. Mám aj jednu otázku. Či v súčasnej mm, hospodárskej kríze vôbec existuje nejaká možnosť, aby sme vytvárali špeciálne operatívne programy šité na mieru. Podľa názoru Európskej komisie by to mala byť priorita koheznej politiky, aby existovalo strategické riešenie teritoriálnej cezhraničnej spolupráce a zavádzanie makroregionálnych stratégií. Sú to dôležité témy a domnievam sa, že existuje veľký záujem o tie nové makroregióny a aj o princípy e, vytvárania makro, makroregiónov. Sean Kelly. Ďakujem pekne. Veľmi ma zaujali prezentácie, ktoré sme si vypočuli, pretože ma veľmi zaujíma stratégia pre Pobaltie Veľmi ma zaujíma jej úspešnosť a jej pridaná hodnota. E, vypočuli sme si, že v prípade pobalskej stratégie bolo zadefinovaných 15 prioritných oblastí, 80 vlajkových e, projektov a veľmi by ma zaujímali nejaké podrobnosti o nich, aby sme dokázali vyhodnotiť, e, kde presne spočíva tá pridaná hodnota. Isté, že nemáme priestor hovoriť o tom podrobne dnes, ale niektoré projekty, ako napríklad štúdia zrealizovateľnosti o FSB, to by ma zaujímalo podrobnejšie. Taktiež by som sa rád dopýtala na jej prepojenie e, s cestovným ruchom, kde e, boli tie úspešné výsledky a kde to bolo menej úspešné. E, možno do budúcna je to skôr iniciatíva. Ďakujem pekne, Sean. A teraz by som rada dala slovo komisii, pretože komisia ako si, aj keď je hlavným iniciátorom, tejto stratégie nedostala zatiaľ priestor. Nech sa páči, dávame teraz priestor komisii. Aj vás by som však poprosila, aby ste boli čo najstručnejší. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážení poslanci, kolegovia. Veľmi pozorne som sa vypočul prezentácie a tiež diskusiu. Ak dovolíte, najskôr v všeobecnosti by som sa vyjadril k tomu, čo tu zaznelo. Čo sa týka našej práce eh, na základe stratégie pre pobaltie a na základe rokovaní a diskusiu aj o, ostatnými, o ostatných stratégiách by som rád vypichol niekoľko hlavných prvkov. Viacerí poslanci spomenuli, že je potrebné koordinovať politickú vôľu s technickými možnosťami. Myslím, že a toto je naozaj veľmi dôležité, koordinovať správne našej správe o stratégii pre Pobaltie sa jasne uvádza, že je potrebné neustále pracovať na dosiahnutí našich politických záväzkov, ale rovnako je dôležité, aby to išlo ruka v ruke aj s administratívnymi možnosťami a dlhodobým úsilím z hľadiska kapacít možností. Myslím, že toto prepojenie je mimoriadne dôležité. Spomína sa to aj v správe o povalskej stratégii. Je to nezávislá správa, ktorú prezentujeme v Gdaňsku. E, politické načenie e, iste je dobré, ale nestačí len samo o sebe. Druhá vec, ktorú by som rád vypichol, sa týka toho, že je nevyhnutné pristupovať veľmi seriózne k zosúhľadeniu politických rozhodnutí a financovania s prioritami, ktoré stratégia obsahuje. Toto sa dá síce tvrdiť, ale veľmi ťažko sa to dosahuje v praxi. Skúsenosti z povládskej stratégie nám hovoria, že v niektorých oblastiach to funguje dobre, v niektorých nie až tak dobre. A bolo by dobré pomenovať príčiny týchto nedostatkov, či spočívajú v nedostatočnom rokovaní, či spočívajú v nedostatkoch administratívneho politického systému, alebo či je nedostatočná spolupráca a koordinácia. Dá sa to teoreticky dosiahnuť, ale vyžaduje si to mnoho pozornosti a úsilia. Ďalej tretia vec, ktorú by som rád spomenul, sa týka toho, že sa musíme venovať nie len takému širšiemu pohľadu, ako zlepšiť spoluprácu takouto formou, je potrebné pozrieť sa aj na konkrétne a problémové body medzi naplňaním zadefinovaných eh, projektových cieľov a ich eh, úvodným stanovením, teda na ceste z papiera do praxe. V štúdii eh, už spomíname viacero dôvodov týchto nedostatkov. Podľa mňa je dôležité pozrieť sa napríklad na význam propagovania a financovania. Je potrebné prepojiť tieto dve stránky. Možno by sme mohli, mohli nájsť nejaké um, iné formy financovania, tak aby tento balíček opatrení sa mohol naplniť. Na záver by som rád uviedol, že z tejto stratégie vidíme, že prináša výhody. Vidíme to napríklad v oblasti dopravy, energie, infraštruktúry, ako povedal pán Kelly, vidíme to aj v oblasti zlepšovania spolupráce v cestovnom ruchu. Zlepšuje to celkový imič tohto regiónu Pobaltia. Myslím, že sa musíme snažiť o to, aby sme stavali na týchto úspechoch, ktoré sa nám dosiahnuť, pretože toto je veľmi dôležitý prejav toho, ako môže fungovať územná súdržnosť v praxi. Ako sa dá prepojiť e, lokálna administratíva s e, širšími cieľmi. Isté, že dajú sa dosiahnuť úspory, ale dajú sa dosiahnuť aj iné rôzne formy pridanej hodnoty. Na to je však potrebná nielen politická vôľa, ale aj finančná podpora. Je to dôležité v tomto období ale e, zrejme aj v ďalšom období po roku 2013. Ďakujeme pekne. E, pán Alfonsi, chcete sa ešte vyjadriť v krátkosti, alebo... Nechcem predlžovať diskusiu, chcem poďakovať všetkým za diskusiu a e, budeme pokračovať pri prvej. Ďakujem pekne. Týmto uzatvárame diskusiu k bodu 10. Ešte by som e, rada poďakovala našim hosťom opätovne za ich príspevky e, a zároveň, ak máte nejaké materiály, ktoré sa týkajú vašich prezentácií, mohli by ste ich prosím nechať e, u zástupcov sekretariátu. My ich potom budeme distribuovať poslancom, členom nášho výboru. Ďakujeme ešte raz, že ste medzi nás prišli a ďakujeme za vaše prezentácie. Teraz prejdeme k hlasovaniu, kolegovia. Ako obvykle, Najskôr sa presvedčíme, či máte všetci hlasovacie kartičky a či funguje naše hlasovacie zariadenie. Prosím, vložte preto svoje karty do príslušnej priehradky a vyskúšame, či všetko funguje ako má. Otváram hlasovanie, je to skúšobné hlasovanie. No, Ah, uh, the vote is closed. Uh, somebody didn't... Konec hlasovania. Niekto... Aha, nie, všetko je v poriadku, každý hlasoval. Môžeme začať hlasovať na ostro. Prvou správou, ktoré budeme hlasovať, je správa pána Šuriana. Ide o stanovisko pozíciu parlamentu. Ak sa nemýlim, Láslo požiadalo slovo. Nech sa páči, veľmi stručne prosím. Ďakujem, pani predsednička. Je to už akési spätné hlasovanie, ku ktorému teraz pristupujeme, ale eh, rád by som mu upozornil, že za posledné dva dní výbor pre rozpočet riadil toto hlasovanie a ciele, ktoré sa uvádzajú v tomto stanovisku, sa už stali skutočnosťou to znamená, že všetky platby, ktoré rada zoškrtala, sa opäť hlasovali do rozpočtu. Dokonca boli návrhy ísť ešte nad rámec eh, týchto súm. To si nezískalo podporu, pretože v časoch um, úsporných opatrení nemá význam navyšovať eh, financie viac, ako to navrhla komisia. Ďalej tu boli aj ďalšie návrhy, ktoré sa snažili škrtať niektoré platby a aj to neprešlo. Odmietla to veľká väčšina vo výbore pre rozpočet. Čo sa týka ďalších návrhov, v zásade všetky, myslím, že jeden z troch, ktoré predložili si nezískal podporu, ale ostatné a pilotné projekty si získali podporu výboru pre rozpočet. Preto žiadame všetkých tých, ktorí sú členmi výboru REGI, aby sa držali e, tohto stanovisko výboru pre rozpočet aj v pléne a potom sa nám podarí e, zvíťaziť v boji o budúcoročný rozpočet. To znamená, že 8,3 sa posunieme nad úroveň minuloročného rozpočtu, čo sa týka platieb v oblasti politiky súdržnosti. Je to tá najvyššia položka v celom rozpočte a to je naozaj e, obrovský úspech. Ďakujeme pekne za takéto jasné vyhlásenie. Môžeme prejsť k hlasovaniu. sa návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 5 a 6 spoločne. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Teraz budem hlasovať e, o takto upravenej verzii. Ohlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 41 za, 2 proti. Blahoželáme. Teraz prejdeme k bodu 12. To je správa pani Kerstin Vespal o demografii Ak sa nemýlim, spravodajkyne požiadala o slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Na konci dlhej cesty je úspech e, z pravidla. Budeme hlasovať e, o správe, ktorá si vyžadovala naozaj veľké úsilie. Niektorí z nás pritom zostarli. Ešte raz by som aj toto formou rada poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom za dobrú a konštruktívnu spoluprácu. Všetkým poradcom politických skupín, kolegovi Šopánovi. Ešte raz srdečná vďaka všetkým. Myslím, že dnes schválime dobrú správu, ktorá nás posúva správnym smerom. Ešte raz srdečná vďaka. Už včera e, sme vyslovili ľútosť nad tým, že nás Kristian opúšťa, ale teraz už prechádzame k záročnom hlasovaniu. E, začneme návrh 14, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Poznáte návrh 16, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, prijaté. Barujeme. Prečo tu si overíme ten návrh 17? Otváram hlasovanie. The vote is closed and it's adopted. Mm-hmm. We move to 20... Návrh bol prijatý ďalej 21. Je k nemu ústny pozmeňovací návrh pána Pongu. Ak nikto nie je proti, tak budeme hlasovať takto upravenej verzii návrhu 21. Kto je za? Prosím, dvíhate poriadne ruky. Kto je za? Proti? Overíme si túto 21 takto upravenú. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Koniec hlasovania zamietnuté. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 25, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 26 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 27 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 29 za? Proti? zdržali sa zamietnuté, ak sa nemýlim. Pozmeňujúci návrh 30, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, Presvedčíme sa, ako dopadlo hlasovanie o 35 Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 34 za. Proti. Prepačte, opäť to nie je jasné. Myslím, že nevíjate poriadne ruky. Hlasujeme o návrhu 34 elektronicky, prosím. The vote is closed and it's... Koniec hlasovania návrh bol prijatý 36 za, proti, zdržali sa prijaté 37 za, proti, zdržali sa prijaté 38 za, proti, zdržali sa prijaté 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté 41 s ústnym pozňovacím návrhom ak nemá nikto nič proti tomuto návrhu, budeme hlasovať o takto upravenej verzii návrhu 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si 41. Takto upravenú. Hlasujte prosím elektronicky. Vote is open, the vote is closed. And it's rejected. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Združali sa? Prijaté. 49 za. Proti? Združali sa? Prijaté. 50 za. Proti? Združali sa? Zamietnuté. Kompromis 6 za. Kompromis 6 za. Proti? Združali sa? Prijaté. 56 za proti, zdržali sa prijaté 57 za, proti, zdržali sa prijaté 58 v počastiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté druhá časť, kto je za, proti, Neviem, takže overíme si druhú časť. Návrh 58 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 23 k 21. za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, zdržali sa, prijaté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, hovoríme si 64. Hlasujte prosím elektronicky. vote is closed. And this is adopted. Prijaté. Kompromis 9 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 68 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 69 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 70 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 72 za, proti, zdržali sa, prijaté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. 74 za, proti, zdržali sa, prijaté. 77 s ústnym pozňacím návrhom. Hlasujeme o takto upravenom návrhu 77, kto je za? Proti? Overíme 77. vote is closed. Konec hlasovania návrh bol zamietnutý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 za, 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, prijaté. Nie je to celkom jasné, takže overujeme návrh 92. Hlasujte prosím elektronicky. The vote is closed. And it is... Návrh bol zamietnutý. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Poznec návrh 101. Kto je za? Proti? Musíme z toho veriť opäť. Hlasujeme na úru 101. Hlasujte prosím elektronicky. The vote is closed. It's rejected. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 13. Kto je za? Proti? A je tento návrh si musíme overiť. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Je to prvý kompromis v histórii, ktorý musíme takto overovať elektronicky. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz prejdeme k návrhu 112 a 113 spoločne. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 114 za, proti, zdržali sa prijaté 117 a 118 spoločne, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 14, kto je za, proti, opäť budeme hlasovať elektronicky o kompromise 14. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. 125, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 126 za? Proti? Overíme si 126. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz prejdeme k návrhu 127. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 130 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 131 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 133 kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 15, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 139 a 140 spoločne, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 145, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 16, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 153, kto je za? Proti? Overíme si. Návrh 153. Hlasujte prosím elektronicky. Uh, Sorry? One more. Ah, one uh, socialist should... Jeden uh, socialista je navyše. Prosím, jeden z vás uh, nech nehlasuje. Dohodnete sa kto? Vyťahnite si kartičku z zariadenia. Teraz to sedí. A výsledok? Návrh bol prijatý. 154 za, proti, zdržali sa prijaté 155 za, proti, zdržali sa prijaté 156 za, proti, zdržali sa, prijaté. 157 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 158 za, proti, neviem, musíme si uveriť, 158, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 159. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 160 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 161 za. Proti? Poveríme si. 161. Hlasujte. The vote is closed. And it's rejected. Zamietnuté. Kompromis 17, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 166 za, proti, zdržali sa prijaté. 168 za, proti, zdržali sa prijaté. 169, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 170 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k úvodným ustanoveniam. Pozrieme sa návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, Overíme si šestku. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 7, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 8 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. 9 za je tam ústny pozmeňací návrh. Ak nemá nikto nič proti nemu, tak hlasujeme takto opravenej verzii. Návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 10 za. Proti? Zdá sa, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to pre istotu. Návrh 10. Hlasujte, prosím. Closed and it is rejected. Návrh bol zamietnutý. 11 za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k návrhom z výboru pre zamestnanosť. 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 za, Proti? Nie, nie, o tom nehlasujeme. Teraz prejdeme k 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 20 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté 21 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté 22. Hlasujeme o tom alebo nie? Kompromis 13, ten bol schválený, takže nehlasujeme. 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa prijaté Teraz prejdeme k 30. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz návrh je výboru FAM. Návrh A. Ste si istí, že môžeme nasvať ten blok? So we, if nobody opposes the idea of voting on block on this ak nikto nie je proti, aby sme hlasovali unblock, eh, tak budeme hlasovať aj unblock o týchto návrhoch z výboru FAM. Takže hlasujeme o všetkých návrhoch výboru FAM. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Všetky tieto návrhy sú zamietnuté. Teraz hlasujeme o takto upravenom návrhu správy. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou. Ďakujem vám, blahoželáme spravodajkyni. A prechádzame k ďalšiemu bodu. A tým je správa pána Olendičaka. Ide o plán jednotného európskeho dopravného priestoru. Začíname hlasovať. Oh, okay. So the comprom- comprom- Takže začneme kompromisom 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme pozmeňujúceme návrhu 2 a 3. Hlasujeme spolu, kto je za, kto je proti. Musíme si to elektronicky overiť, dvojku, trojku. Pretože máme viacero situácií, kde zdvihne ruku iba koordinátora. Neviem, ako to potom mám spočítať. Takže trochu to je čudné. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté o jeden hlas. Takže kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Znovu bizarná situácia. Ešte raz. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeme si návrh 9. Kto je za? Proti? Overme si devinu. Kto je No, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Kompromis 3, kto je za? Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 14, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 19 za. Proti? Zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 4, kto je za?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 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijalo sa? 32. 33, pardon. 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? A tým sme sa dostali k koncu. A finálne hlasovanie elektronicky poprosím. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Výborný výsledok. Gratulujem. Či tým vlastne končíme hlasovanie a môžeme prejsť k bodu 14. Preskúmanie európskej susedskej politiky pani Lena Kolárska-Bobinská, ktorá je autorka Navrhované správy. Neviem, či sa chce vyjadriť. Nie? A prepáčte, to je ešte hlasovanie. Ja som si myslela, že už sme skončili, ale si spím, prepáčte. A chcete sa vyjadriť? Áno, ja som chcel povedať iba to, že musíme hlasovať ohľadne nášho stanoviska, pravdepodobne už ale budeme hlasovať neskoro, mali sme tam mať článok 15 ohľadne tohoto. Pokiaľ ide o výbor AFED, ste vítaní ako koordinátor, pokiaľ ide o vaše požiadavky, ale prišli ste s tým neskoro. Pretože toto je skutočne, sa to týka našej práce, takže hlasujeme, hlasujeme. Takže hlasujeme, hovorí pani predsednička. Začneme s kompromisom 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté? číslo 3, si návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom prejdeme až na sedmičku, si návrh číslo 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme k kompromisu 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu 4. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme pozmeňujúcom návrhu 13, kto je za, kto je za 13, proti, zdržali sa prijaté. 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Prejdeme k 17. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Prejdeme k 22. Aspoň tak myslím. Áno, 22. je tu. Je niekto proti ústnym pozmeňujúcim návrhu? Nie, takže môžeme hlasovať o 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 23. Kto je za? kto je proti, zdržali sa prijaté 25, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme k finálnemu hlasovaniu elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a 40 hlasov to podporilo, takže gratulujem spravodajkyni. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za pozmenujúce návrhy, ďakujem za to, že tie nevyspadáce boli takí, ako operovali. skutočne som veľmi vďačná. Takže prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu, ide tu... Nie, neprejdeme. A už sme to prijali. Takže predsa len som mala pravdu, končíme hlasovanie. Teraz očakávame generálneho riaditeľa, ktorý bude meškať. Pán Dirk Aner Meška. Môžeme medzi tým prejsť k bodu 17 na našom programe. Je tu každý, kto tu má byť. Ctení kolegovia, pani Konstance Krel tu nie je, to znamená, že bod číslo 17, kde ide o správu návštevy delegácie výboru regi v Spojenom kráľovstve, o tom budeme hovoriť na budúce aby sme to jednoducho nerobili, keď tu ona nie je. A v podstate posledným bodom nášho programu bez pred, pred prestávkou súvisí s výmenou názorov s Dirk Anerom, takže vyhlasujem e, takú flexibilnú prestávku, pokým pán riaditeľ Dirk Aner príde. Takže poprosím vás, buďte k dispozícii, neopúšťajte priestory, dokonca ani túto sálu. Čakáme. Vie niekto, kedy príde? Vraj už je v aute. No, tak mohlo by to trvať 5 minút, takže poprosím vás, vydržte.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 Dear colleagues, I hope that uh, we, we can start, restart our uh, meeting. We, uh, and I hope that... Myslím, že by sme mohli začať. E, všetci kolegovia, ktorých to zaujíma, tak sa dúfam vrátia. A dám hneď e, slovo generálnemu riaditeľovi Dirk Hanemu, aby predstavil pracovný dokument, ktorý nedávno bol predstavený prijatý v komisii, analýza chýb koheznej politiky a opatrenia, ktoré už komisia prijala ako reakciu. Ďakujem pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, poslanci, poslankyne. Ospravedlňujem sa za to, že som prišiel neskoro, ale ja som mimo parlamentu ostal v hroznej dopravnej zápche. Každý rok diskutujeme o chybách E, e, implementácie rozpočtu spoločenstva a každý rok e, sa dopracujeme k záveru, že v oblasti koheznej politiky a regionálnej politiky ešte stále existujú problémy, ktoré sa musia riešiť. Každý rok sa to takto opakuje na základe konštatácie stavu z minulého roka. Snažili sme sa teraz e, zhromaždiť skúsenosti zo štyroch rokov, od roka 2007, a skúmali sme chyby a chceli sme zistiť, či sa vieme poučiť. Chcem hovoriť dnes o prvých záveroch, ktoré sme vyvodili z tejto našej činnosti My sme sa nesústredili iba na prácu alebo výsledky práce Európskeho dvora auditorov. Máme ešte dve, dva základy, o ktoré sa opierame. Jednak naša vlastná práca. A tu máme dobre zdokumentované skúsenosti za 5 rokov. A takisto sa opierame aj o prácu národných auditorských orgánov máme tu zdieľanú kompetenciu, máme rôzne úrovne kontroly a v tomto kontexte e, zdieľaného manažmentu tu e, musíme zohľadniť kontrolnú úroveň pre každý program. Každý má dôležitú úlohu. Pozrime sa trošku teraz na také celkové výsledky. Ďalší slajd. Tu vidíme analýzu Európskeho dvora auditorov pre obdobie 2006-2009. A máme tu dve indikácie, ktoré e, vyslovil Európsky auditorský dvor. Jednak častosť auditor, auditov, častosť chýb v auditoch, to je tá rúžová línia. A potom druhá krivka je o, e, miera, od, odhad miery chýb, to je tá modrá krivka. Samozrejme, e, veľmi sa nám uľavilo e, v komisii a na našom DG, keď sme videli, že za rok 2009 miera chýb klesla dramaticky. Ale takisto e, vieme, že rok 2009 z viacerých dôvodov bol špecifickým rokom pretože na obdobie 2007-2013 sme sme mali veľa výdavkov v obmedzenom počte e, krajín. Veľká časť výdavkov prebehla v obmedzenom počte krajín a vieme, že niektoré programy, s ktorými sme mali problémy v predchádzajúcom finančnom období, sa ešte nenachádzali vo vzorke E, za obdobie rokov 2007 až 2013. Čiže naozaj sme zvedaví, ako bude vyzerať tento rok miera chýb. Samozrejme, my by sme očakávali, my očakávame, že e, miera chyb bude kontinuálne fluktuovať, ale táto fluktuácia systemicky bude na oveľa nižšej úrovni, ako to bolo v rokoch 2006 až 2007. Prečo? Z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že medzičasom sa prijalo veľa opatrení a druhý dôvod, že so začatím obdobia 2007-2013 sa zmenilo mnoho pravidiel za tým účelom, aby sme prísnejšie sledovali chyby. Teraz by som chcel spolu s vami analyzovať tie chyby a pohovoriť o opatreniach, ktoré sme prijali. Čo je to chyba? Môžeme prejsť priamo na slajd 6, čo je chyba. Ku chybe dochádza, keď transakcia nebola vykonaná v súlade s, so zákonnými a regulačnými ustanoveniami a tým spôsobí neregulárny výdavok, ktorý musí niesť komisia. Pozrieme sa na to z iného pohľadu. Čo nie je chyba? Pretože Verejnosť e, tomu celkom nerozumie. Vo verejnom porozumení nastali rôzne zmetky. Chyba neznamená, že peniaze zmizli, že sa stratili alebo že sa premlhali. Nie. Prakticky vo všetkých prípadoch peniaze išli presne na tie projekty, na ktoré boli naplánované. Avšak, keď už malo dôjsť k plneniu týchto projektov a k použitiu peniazov, došlo k nezrovnalostiam napríklad v oblasti verejného obstarávania, teda že kritéria udelovania zákazky sa neuplatňovali správne, alebo takisto nezrovnalosti v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo vracania DPH. Čiže peniaze išli na projekt. Áno, projekt bol zrealizovaný, prebieha, ale napriek tomu v platbách došlo k nezrovnalostiam toho typu, ktoré som spomenul. Veľmi e, zriedkavo v našich auditoch odhaľujeme prípady podvodu. Niekedy sa stane, že úmyselne ľudia sa snažia presnúť peniaze alebo si nechať peniaze, ktoré dostanú od spoločenstva. Má to viaceré dôvody. Jeden z dôvodov je ten, že členské štáty sami sú veľmi pozorné k otázke podvodu a príjmajú opatrenia okamžite, keď vznikne podozrenie z podvodu. Druhý dôvod ktorý je tiež dôležitý, je ten, že kedykoľvek odhalíme podvod alebo e, máme nejaké tušenie alebo dostaneme sťažnosť, že sa podvádza niekde, okamžite upovedomíme zodpovedné orgány na úrovni komisie. To je OLAF, e, Úrad boja proti korupcii a na úrovni členských štátov samozrejme upovedomíme príslušné orgány. A tie potom začnú vec vyšetrovať. A e, došlo k mnohým prípadom tohto typu a veľmi, veľmi často tieto prípady skončili tak, že sa skonštatovalo, že k podvodu nedošlo. Boli aj také prípady, ktoré sa sledovali ešte ďalej a ktoré viedli k žalobám na súde. Ale vo všeobecnosti sme doteraz e, skonštatovali veľmi obmedzený počet podvodov. A pokiaľ ide o metodológiu, ešte niekoľko slov, ako počítame, ako odhadujeme. Poprvé, súd e, používa veľmi jasnú štatistickú metodológiu, kde za každý rok sa e, robí taká fotografia stavu, inventár stavu a na základe toho sa e, hodnotí súčasný rok. Niekedy je to trošku e, nešťastné prepojenie, nešťastné manželstvo, ktoré je prepojené na viacročný e, politický rámec, pretože ak na konci roka nájdeme v N plus 1 alebo v N plus 2 roku chybu, tak potom Ehm, automaticky to spätne korigujeme k začiatku oblast, obdobia a zabezpečíme, aby bolo všetko opravené, čo sa urobilo v danom období a to vedie k takej situácii, že na konci programovacieho obdobia po 7 rokoch, keď sa urobili všetky opravy, tak potom sa dopracujeme k takému záverečnému stanovisku o chybách za toto obdobie. Toto ale nemôže byť zohľadnené v prístupe dvora auditorov. My sme sa snažili z našej vlastnej iniciatívy skúmať e, obdobie 94-99, tie zvyškové chyby, a videli sme, že keď sa urobili všetky opravy na konci programovacieho obdobia, tak potom miera zostávajúcich chýb je oveľa, oveľa nižšia ako ten, uh, každo, tá, ten každoročný inventár, ktorý robí uh, dvor auditorov. Ale samozrejme, dvor auditorov povedal uh, naozaj správne, že Rozpočet EÚ je ročný rozpočet a musí sa robiť analýza každého roka, aby sme sa dopracovali k nejakému záverečnému posudku, musíme využiť oba tieto spôsoby. Okrem e, tohto e, spôsobu ročného a viacročného ešte e, sa riadíme metodológiou dvora auditorov. Plne akceptujeme metodológiu dvora auditorov, ale Niekedy máme problém, pokiaľ ide o kvantifikáciu chýb. A tu dvor auditorov sa pozerá na to, či um, mohol byť um, poškodený rozpočet, keď je chyba kvantifikovateľná, či je veľká alebo nie. A na základe toho vyniesie svoj posudok. Keď my skúmame kvantifikovateľnú chybu, tak musíme pamätať na to, že potom musíme vymôcť e, spätne peniaze od programovacích orgánov a od členských štátov a keď programujeme peniaze, musíme aplikovať princíp proporcionality a to vedie k tomu, že kvantifikujeme chyby vrátanie tejto otázky proporcionality. Dobrým príkladom na otázku, na ilustráciu e, tohto je verejné obstarávanie. Dvor auditorov má taký prístup, že e, keď nájdu chybu, tak ak je menej závažná, tak povedia, necháme to tak. Keď je to stredne závažná alebo závažná chyba, tak povedia, že to je na 100% nesprávne. Keď my sa pozeráme na te, tú istú chybu, tak môžeme prísť k záveru, že áno, došlo k chybe, ale škoda, ktorú túto chyba e, vyvolala rozpočtu EÚ, táto škoda je obmedzená a môžeme vymôcť napríklad 50, 10-25 e, v závislosti od závažnosti chyby. V takýchto prípadoch teda možno máme inú kvantifikáciu chyby ako dvor auditorov. Toto sa nestávalo tak často, ale povedal by som, že každý rok máme jeden či dva prípady, keď máme odlišné, odlišný názor ako dvor auditorov. Teraz naša analýza keď sa pozrieme na našu analýzu, na analýzu dvora auditorov a potom na analýzy orgánov členských štátov, tak z toho jasne vyplýva, že tu máme dve oblasti, kde sa koncentrujú chyby. Prvá oblasť je e, otázka oprávnenosti čerpania e, peňazí. To znamená, že projekty alebo časti projektov alebo e, výdavky boli schválené, ktoré nie sú v súlade s našimi pravidlami. A ďalší problém, ktorý máme, je problém verejného obstarávania, kde ešte stále sme svedkami veľkého počtu chýb v členských štátov, nezrovnalosti v členských štátov. Takáto situácia je typická najmä pre regionálne fondy. V sociálnom fonde je verejné obstarávanie menej dôležité a preto je tam situácia e, taká, že chyby väčšinou sa týkajú oprávnenosti projektov. Pokiaľ ide o to verejné obstarávanie, pozrieme sa na ďalší slajd. Často pozorujeme, že ponuky, ktoré sú predkladané, sú neprimerane vyhodnotené, sú použité nesprávne kritéria alebo kritéria, ktoré boli predefinované, neboli aplikované správnym spôsobom. Ďalší problém, ktorý často nachádzame, je absencia tendra. Nie, neprebehne eh, riadny, riadny postup verejného obstarávania. To sa stáva často. A často sa to stáva vtedy, keď už prebieha veľký projekt. Potom e, príde nejaký problém a veľmi rýchlo e, niekto musí napríklad naplánovať dodatočné práce alebo sa zmení časť projektu a v takýchto prípadoch e, je prirodzená tendencia zadávateľov, že chcú radšej pokračovať v práci vie, vedia, že firma má už napríklad svoje zariadenia v teréne a zadavatelia pokračujú s touto firmou. V takomto prípade pravidlá verejného obstarávania, keď prekročíte určitý prach, vyžadujú nový tender. A toto je e, problém, ktorý naozaj nachádzame veľmi, veľmi často. A potom máme často problém s požiadavkami zverejňovania. Nestačí zverejniť e, e, výzvu na tender, e, takže ju dáte iba na nástenku na ministerstve. Nestačí takto jeden deň oznámiť tender. Sú jasné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať a niekedy nie sú rešpektované. Potom, pokiaľ ide tie, o tie chyby v oprávnenosti na peniaze, často sa preplácajú e, náklady, ktoré e, sa nemôžu preplácať, alebo nesprávne výpočty miery spolufinancovania alebo e, vyhlásenia o návratnosti DPH. Lena, ktorá sedí vedľa mňa, vie, že je tu ešte jeden ďalší program, problém a to je retrospektívny projekt. Retrospektívne projekty. V niekoľkými vetami vysvetlím, o čom sú tieto projekty. Počas o, plnenia programu sa môže stať, je to do určitej miery aj dovolené, že členský štát alebo región vyberie projekt, ktorý už bol vykonaný v minulosti, e, bol platený z vnútroštátnych peňazí a tento projekt e, sa snaží spolufinancovať z peňazí EÚ. Ja osobne musím povedať, že nemám rád tento problém, pretože vedie k ďalším dvom problémom. Vytvorí to ďalšie otázky adicionality ktorá tam často nie je a veľmi často projekt, ktorý bol vykonaný podľa národných pravidel a bol financovaný národne v minulosti, nie je nanovo prehodnotený, keď sa predkladá na posúdenie podľa pravidel EÚ. Sú prípady, kedy e, národné pravidlá sú oveľa menej prísne ako pravidlá EÚ, čiže to, čo prejde na národnej e, úrovni, už na úrovni EÚ je chyba. Bohužiaľ, toto je problém, s ktorým sme tento rok boli konfrontovaní viackrát a to je problém, ktorý by sme mohli prediskutovať aj s vami. Bol by som veľmi vďačný, keby sme o tom hovorili, keď sa bude hovoriť o reguláciách ďalšieho obdobia. Ďalšia otázka, ktorú nám často e, kladú, je geografické rozloženie chýb. Je pravda, že, že každý rok sme svedkami toho, že je viacero krajín, ktoré v tom danom roku sa vyznačujú vysokou, obzvlášť vysokou mierou chýb. Keď si vezmeme dva alebo tri prípady, ktoré máme, e, tie vytvárajú asi dve tretiny e, chybovej miery za ten rok. My sa nepozeráme iba na e, ročnú hodnotu, ale vnímame aj obdobie 4 až 5 rokov. Chceme mať taký, takú širšiu predstavu, či sa to mení z roka na rok závažným spôsobom, alebo či, máme nejaký, či tu nachádzame nejaký systémový problém. Ak sa pozrieme na posledných 5 rokov, môžeme povedať, že chyby boli koncentrované v Španielsku a v Taliansku, ale dokonca aj v Španielsku a Taliansku to nebolo rovnako v každom regióne, ale sústredili sa v určitých regiónoch týchto štátov. Samozrejme, my sme na to zareagovali, sme v úzkom kontakte s orgánmi týchto štátov, aby sme zistili, ako riešiť tento problém. Ešte chcem povedať niečo k našej vlastnej práci, ktorú robíme každý rok formou našich vlastných auditov cez informácie, ktoré dostávame z operatívnej strany. Všeobecný obraz je asi taký, že keď sa pozriem na e, všetky programy, vyše 300, 340 programov máme dokopy, a keď sa pozriem na všetky tie programy, tak môžem povedať, že v 90% prípadov mám taký pocit na základe informácií od mojich auditorov a od tých, ktorí tieto programy blízko sledujú, tak mám dojem, že môžeme byť e, v takej rozumnej miere spokojní. Problém e, sú tie, tí, je tých 10%, tých zostávajúcich 10%. Pokiaľ ide o kolegov zo sociálneho fondu, tí majú podobné čísla. Keď e, sa stretneme s takýmto problémom, snažíme sa v našej výročnej správe o činnosti urobiť rezervu, výhradu a snažíme e, sa to riešiť okamžite s členskými štátmi, ktorých sa to týka. Keď si vezmem rok 2010, povedal by som, že väčšina problémov, ktoré viedli k výhrade na, roku, na konci roka 2010, bolo už medzičasom vyriešených s príslušnými orgánmi, ktorých sa to týka a musím povedať v zátvorke, že som veľmi vďačný za to, že väčšina členských štátov aj regiónov lepšie spolupracuje ako v minulosti pri riešení týchto problémov. No a pokiaľ ide o riešenie týchto problémov, robíme niekoľko vecí. Prevencia. My sme zastúpení v monitorovacích výboroch, kde sa hovorí o výbore, výbere projektov. My sme vlastne pozorovatelia, čiže my sa tam vyjadrujeme ako experti my môžeme upozorniť členov týchto monitorovacích výborov na potenciálne pro- problémy. Takisto sa každý rok stretávame s riadiacimi a auditorskými o, úradmi za každý štát. E, diskutujeme o problémoch, ktoré sa v danom roku ukázali a snažíme sa ich vyriešiť. Ako kontinuálne sa snažíme pracovať aj na multilaterálnej a bilaterálnej úrovni a našim kolegom v príslušných orgánoch v členských štátoch dávame rady. Domnievam sa, že takéto preventívne opatrenia naozaj pomôžu. Okrem tohto ešte máme aj korektívne opatrenia. Musím povedať, že tento rok sme boli veľmi prísni, rigorózni, keď sme prerušovali platby, pozastavovali platby. Keď vidíme nejaké rizika, nejaké nebezpečie, tak okamžite e, prerušíme platbu, riešime to s členským štátom a potom znova začneme platiť. Máme s tým jednoročné skúsenosti a môj osobný návrh, e, názor je taký, že teraz, keď to robíme systematicky, tak to prináša pozitívne výsledky. Aj reakcie spätná väzba členských štátov boli pozitívne. V tomto výbore sme často dostávali takú radu, že naše vlastné audity by sa mali sústrediť na také prípady, kde vidíme nejaké e, riziko kvôli vysokým sumám peňazí alebo kvôli tomu, že máme už takú skúsenosť s programovými a auditorskými orgánmi, e, že nie sú ešte dosť dobré vyspelé. Keď sa pozerám na teba, Lena, Viem, že dve tretiny auditorských orgánov, s ktorými spolupracujeme, sú teraz už naozaj na dobrej úrovni. A ešte tretina týchto orgánov je takých, čo sa musia ešte zlepšovať. Keď e, súd auditorov niečo skonštatuje, alebo naše vlastné audity niečo nájdu, tak potom naozaj veľmi e, pozorne sledujeme, ako to bude ďalej prebiehať. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, We are of course work... Už teraz úzko spolupracujeme s členskými štátmi. Snažíme sa analyzovať chyby, k ktorým došlo, snažíme sa ich poučovať, školiť rôznymi formami, aby sme dosiahli jasný prehľad a uvedomenie si úlohy tohto nášho výboru, pokiaľ ide o nárokovateľnosť e, a právo čerpať. E, tam ide o zavedenie a rozšírenie možností zjednodušených nákladov, tak aby e, sa stanovali tieto pravidlá nárokovateľnosti na národnej úrovni. Komisia nám v tomto procese pomáha a snaží sa taktiež zjednodušovať celú túto procedúru. Ďalej, čo sa týka konkrétnych chýb, ku ktorým dochádza v prípade retrospektívnych projektov, tam sme poskytli usmernenia príslušným riadecím orgánom a v oblasti auditu sme zaviedli možnosť čiastočného uzavretia pre roky 2007-2013. A Investovali sme taktiež za posledné mesiace veľké úsilie do práce na finančnom inžinierstve. To bol eh, taký nový prvok, nový nástroj, ktorý máme k dispozícii. Poprvýkrát sme ho využili v takejto väčšej miere a aj tu sme pracovali intenzívne na tom, aby sme prekonali problémy, ku ktorým došlo počas tohto obdobia. Čo sa týka obdobia 2014-2020, dnes popoludní si vypočujeme prezentáciu komisie. V tejto oblasti e, chceme naďalej sa držať pravidel zjednodušovania. Chceme naďalej posilňovať audit, ktorý je zároveň založený na riziku. Chceme naďalej úzko spolupracovať s tými orgánmi auditu, ktoré vychádzajú aj z našich skúseností a ktorým môžeme dôverovať. Snažíme sa zjednodušiť eh, celkové mechanizmy a zaviesť systém, ktorý sme prebrali od našich kolegov z rozvoja vidieka. Je to systém, ktorý sa týka každoročného procesu clearingu účtov a to sa bude potom aplikovať aj na politiku súdržnosti a tento postup clearingu účtov nám umožní spolupracovať. E, prekonať problémy, ku ktorým došlo za dané 7-ročné obdobie a doriešiť ich aj v tom období tak, aby sme sa pokúsili zdôrazniť výračný charakter takéto analýzy. Teraz k záverom. Máme už so sebou 4 až 5 rokov skúseností e, s našou činnosťou auditu. Počas tohto obdobia sme sa poučili a konštatujeme, že vďaka úsiliu, chcem sa aj vám poďakovať za vašu podporu, vďaka úsiliu, ktoré sme spoločne vykonali, sa nám podarilo znižiť chybovosť dosť výrazne je to výrazne pod úrovňou polovice toho, čo to bolo v minulosti. A dúfame, že tento trend bude pokračovať aj naďalej. Ale predsa len sledujeme vývoj tejto chybovosti a najmä v prípade regionálnej politiky v oblasti sociálneho fondu príčiny spočívajú v rôznorodosti platieb. To sa nám podarilo výrazne znížiť túto chybovosť. On ho rýchlejšie. Ďalej budeme sa naďalej snažiť zlepšovať tento systém celkovo. Už sme sa naučili mnoho za posledných 5 rokov. Môžeme na týchto skúsenostiach vstavať budeme sa snažiť ešte počas tohto obdobia až do roku 2015, keď prebehnú posledné platby. A taktiež sme už preniesli naše skúsenosti do nových pravidel do nového nariadenia, tak aby sme mali ešte lepší rámec, z ktorého budeme vychádzať v ďalšom období. Pane predsednička, Nedá mi skončiť túto prezentáciu bez toho, aby som sa poďakoval srdečne poslancom eh, tohto výboru za ich podporu, ktorú nám poskytovali počas celého tohto 5-ročného obdobia pri rôznych rokovaniach, ktoré neboli ľahké. Táto téma je dôležitá pre nás všetkých a vidíme, že do veľkej miery súvisí aj dôveryhodnosť celej politiky s výsledkom tohto konkrétneho opatrenia. Ďakujem. Thank you, thank you very much. Ďakujeme pekne, Dirk. Neviem, či je ochota klásť otázky. Chce sa niekto niečo opýtať? Vážení poslanci? Ja, ďakujem, Herr Anna, für die... Ďakujem pekne, pán Áner, za vaše rozsiahle informácie, hovorí pán Gajer. Ja som tu eh, dnes eh, iba ako náhradník, pretože my pôsobíme aj v iných výboroch, ja konkrétne vo výbore Kokobu. Zaujímavá otázka, ako dosiahnuť ešte e, výraznejšie zníženie chybovosti. Zhodneme sa v tom, že otázka chybovosti vo vyplácaní regionálnych e, fondov súvisí s, integritou e, inštitúcií Európskej únie ako takých. Preto nepochybne sa musíme všetci snažiť znižovať túto chybovosť. Chcem vám zablahoželať k výsledkom, ktoré ste zaznamenali, o ktorých sme sa práve dozvedeli. E, napokon vyplývajú aj z výročnej správy Dvora auditorov. E, tam sa v minulom roku konštatuje zníženie tejto chybovosti o polovicu z roku 2009 tam bol pôvodne priemer 11 chybovosti vo vyplácení prostriedkov. Táto kapitola a dvora auditorov je niečo väčšia ako kapitola regionálnych fondov a podľa sa znižiť tú chybovosť o viac ako polovicu. Teda dúfame, že aj nedalej to pôjde skôr smerom dole ako hore. Ja ako tenevý spravodajca pre absolutórium komisii na tento rok, teda na rok 2010, by som e, rád od vás počul vyhodnotenie, či naozaj sa nám podarí posunúť po tú úroveň 5%, či sa dostaneme z tých červených čísel podľa údajov Dvora auditorov a potom mám ešte dve odborné otázky. Hovorili ste o opätovnom začlenení. Neviem, či to vôbec e, je reálne, ale ak dôjde k e, nesprávnemu vyplateniu, e, myslíte si, že sa dá korigovať táto chyba takýmto opätovným začlenením? Otázka znie, do akej miery táto napravená chyba sa mm, započítava potom e, do percenta chybovosti, či potom následne sa e, upraví e, chybovosť za daný uzavretý rok, alebo či sa to prepočítava nejako inak. Je to otázka, ktorá ma zaujíma aj v rokovaniach s vorom auditorov, pretože tí tvrdia, že sú dve možnosti vypočítania chybovosti um, teda predchádzaniu chybovosti, jednak, že budeme predchádzať chybám a jednak, že budeme napravovať chyby, ku ktorým už došlo. V podstate by sa mali vypracovať potom dve sadzby chybovosti, jednak eh, tie, ktorým sa predišlo a jednak tie, ktoré sa podarilo napraviť. Ďalej eh, prerušenie fondov tu nám eh, bolo dobrou správou to, čo nám povedali kolegovia z generálnej pre zamestnanosti, pretože údajne e, za predchádzajúce obdobie e, sa podarilo pozastaviť všetky programy v prípade chybovosti. Podľa výpočtov dvora auditorov e, boli zhruba mm, na úrovni 2% pluse Chcem sa opýtať, či aj vy rovnako intenzívne využívate tento nástroj a koľko programov ste v súčasnosti pozastavili kvôli chybovosti. Ďakujem. Thank you and Lambert van Ďakujeme pekne. Lambert van Nisteroj je ďalším rečníkom. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať Dirkovi za jeho správu. Je to akýsi druh výročnej správy. Hovorili sme tu o vývoji Myslím, že teraz je vhodná chvíľa hovoriť o novom nariadení a o tom, ako tieto požiadavky sa priamo prejavia v novom období. Oceňujem tie výrazné zmeny, ku ktorým došlo. A ak sa nemýlim, tak eh, tie výročné čísla vlastne pochádzajú z viacročného programovania, plánovania. To znamená, že sú tam isté odchýlky. Podľa mňa je preto dobré, že ste priniesli aj názorné grafy. Zároveň však nesmieme zabúdať, že niekedy čísla sa môžu líšiť kvôli zemepisným odlišnostiam medzi členskými štátmi, ale celkovo eh, ma potešili informácie, ktoré ste nám práve poskytli. Chce sa opýtať. <clears throat> Hovoríme o spolufinancovaní, o zdieľaní riadenia. Ide tu aj o rokovanie s partnermi v prípade napríklad 50% financovania zo sociálneho fondu a tak ďalej. Takže, čo sa týka zodpovednosti, ktorú majú na svojich pleciach členské štáty, často sú ochotné sa jej ujať Väčšina členských štátov jasne povedala Európskej únii, že preberajú rozpovednosť za decentralizované platby. To znamená, ešte stále podliehajú decentralizovanému, decentralizovanému auditu, ale chcú mať e, svoj podiel na tejto práci. Ja som vždy veľmi jasne hovoril výboru Kokobu, e, že niekedy sa veci hýbu jednoducho príliš pomaly. Zaujímalo by ma, či si pán Áner myslí, že by to mohlo um, úspešne prispieť k uzavretiu týchto rokovaní. Ďalšia vec. Vidím, že boj s nezrovnalosťami, s chybami vychádza mm, do veľkej miery na, z národných auditov z národných skúmaní. To znamená, čo program, to audit. To je princíp, ktorý je nespochybniteľný, ale keď hovoríte o tom, že je 40 vnútorných postupov pre audit, tak vlastne upúšťate od tohto princípu, tejto zásady. Taktiež sú e, postupy preskúmania v členských štátoch a niekde sa duplikujú na národnej úrovni. Niekedy eh, veľmi jednoduchý projekt eh, musí podliehať viacerým auditom a to komplikuje trochu situáciu. Ďalej, aj tu, aj vo výbore Kokobu sme hovorili o novom naredení o rozpočtových pravidlách. Nie všetky podrobnosti sú ešte celkom známe. Hovoríte o nových formách financovania. Hovoríte o možnosti zdieľania rizika, ďalej o možnosti využitia Európskej investičnej banky. Ak sa nemýlim, aj komisia, aj rada by chceli využívať tieto nástroje vo mnoho väčšej miere, troj, štvornásobne v novom období. Chcem sa opýtať, že ak daný projekt napríklad neprináša zisky o 2 alebo 3 roky, banky nechcú investovať, ale ak dokážeme stimulovať banky, aby sa zúčastnili týchto projektov, možno by sa e, celá situácia tým výrazne zlepšila. Problém je však v tom, že kontroly systému auditu sú tak prísne, že e, takémuto postupu zabraňujú. Chcem sa preto opýtať, či máte k dispozícii nástroje, vďaka ktorým by mohla ovplyvniť tá vysoká miera neistoty, ktorá e, zrejme nastane počas tohto najbližšieho obdobia. Chcem sa teda ešte raz poďakovať za túto vašu správu, ktorú považujem za mimoriadne užitočnú a zaujímavú a veľmi radi by sme vám pomohli v ďalších rokovaniach v legislatívnom období. Ďakujeme pekne, e, pán Stavrakakis. Ďakujem, pani predsedníčka. A ja by som rád poďakoval pánovi Ánerovi, že medzi nás prišiel a chcem sa mu poďakovať aj za veľmi zaujímavú prezentáciu. Chcem sa poďakovať aj celému generálnemu rediteľstvu pre regionálnu politiku za veľmi jasnú a dobre načasovanú analýzu chybovosti v politike súdržnosti. Nepochybne iba keď budeme mať prehľad o tom, kde presne k chybám dochádza, budeme schopní proti ním aj bojovať a možno dosiahnuť aj nulovú chybovosť. Tak ako naznačuje dnešná prezentácia, väčšina programov sa implementuje bez nejakých výrazných chýb a nedostatkov a preto by sme sa možno mali zamyslieť a prehodnotiť tie eh, nekonečné rokovania, ktoré vedieme každý rok o nedostatkoch, nezrovnalostiach a chybách v politike súdržnosti. Ja ako člen výboru pre rozpočet by som rád upozornil, často na našich schôdzach zaznievajú mimoriadne negatívne vyjadrenia na adresu politiky súdržnosti. Bol by som preto veľmi rád, ak by pán Áner prišiel aj na schôdzu nášho výboru a očistil meno politiky súdržnosti na základe týchto nových údajov. Myslím, že tu ide predovšetkým o to, ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky v prípade všetkých programov. Už teraz sa jasne ukazuje, že máme e, správne opatrenia na to, aby sme riešili otázky chybovosti na jednej strane a na druhej strane aj dokázali im predchádzať. Myslím, že ak aj bude nulová chybovosť, verejné obstarávanie ešte stále bude znamenať, že tá chybovosť bude viac ako 2%. Chcem sa opýtať pána Anera, či komisia zvažuje vypracovanie konkrétnych návrhov, tak aby sme dokázali efektívne bojovať proti chybovosti vo verejnom ostrávaní. Ak áno, aké presne návrhy e, majú. Ďakujem pekne, pán Vlasák. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som sa rád poďakoval za prezentáciu tejto správy. Jasne sa ukazuje, že proces má svoju históriu, že podobne ako sme sa snažili nastaviť jasné pravidlá a priebežne sme robili opravy, to viedlo potom k zjednodušeniu, sprehľadneniu. To isté sa týkalo aj školenia pracovníkov, ktorí sa angažujú v tomto procese a ktorí majú dočinenia aj s peniazmi. Teda tieto skúsenosti priniesli eh, zníženie chybovosti Napriek tomu by som e, naďalej kladol veľký dôraz e, na preškolenie personálu, ktorý sa zaoberá týmto problémom. Za dôležité považujem aj to, aby sa odovzdávali výsledky jednotlivých kontrol. Tých kontrol na jednotlivých úrovniach je mnoho a je potrebné, aby sa vyvinul systém uznateľnosti niektorých kontrol odovzdávania výsledkov aby sa poskytovali informácie z týchto kontrol na požiadanie a aby sa prezentovali aj tie nedostatky, ku ktorým dôjde, tak aby ostatní žiadatelia sa mohli poučiť eh, z týchto, ktorých došlo. Okrem toho si myslím, že ešte stále nie je jasné do budúcna, ako to bude vyzerať s využívaním súkromných peňazí pri spolufinancovaní jednotlivých eh, projektov. Myslím, že to by sme do budúcna mali pristúpiť k jasnejším úpravám, pretože prostriedkov je v všeobecnosti málo a budeme musieť do toho zapojiť aj súkromný kapitál na spolufinancovanie. Chcem sa preto opýtať, či v tejto veci už pripravujete nejaké konkrétne odporúčania. Ďakujem. Kolegovia, ešte niekto by sa rád opýtal na niečo? Nech sa páči. Pani Pérez. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme za prehľad, ktorý ste nám poskytli a aj za informácie, ktoré sme si od vás vypočuli. Záleží nám veľmi na znížení chybovosti a veľmi nás teší, že došlo k polovičnému zníženiu chybovosti Pán Áner hovoril o Španielsku a uviedol, že je to jedna z krajín, kde sa konštatovali chyby. A na základe informácií, ktoré máme, hovorila som si to aj s centrálnou vládou, aj s regionálnou vládou, chcem sa vás opýtať preto nasledovné. Vyhodnotili ste metódu, ktorú aplikujete, pretože sú isté administratívne chyby, ktoré ste rozdelili na závažnejšie a menej závažné. A potom je tu otázka obsahu výdavkov. Možno by ste sa k tomu mohli vyjadriť podrobnejšie. Predsednička, a ja by som rada položila otázku, drahý Dirk. Veľmi sa snažíte aj ty, aj komisia zlepšiť výkon členských štátov v oblastiach, ktoré súvisia s nedostatkami Um, vidíme, že európska regionálna politika sa snaží napraviť tieto nedostatky. Zároveň však vieme, ako fungujú pravidlá v naplňaní politiky súdržnosti, že do veľkej miery závisia od všeobecného stavu administratívy, v štátnej správe, teda ak aj zlepšíme okolnosti vo verejnom obstarávaní a tak ďalej, ak všeobecný systém v členských štátoch e, sa nezmení, ak bude nezdravý, ak nebude schopný predchádzať chybám, bude veľmi ťažké do budúcna úplne sa týchto chyb zbaviť. Isté, že dúfame, že sa nadalej bude znižovať chybovosť, neviem, do akej miery je reálne v to dúfať, e, ale chcem sa opýtať, či sú nejaké náznaky, že členské štáty nielen sa snažia napraviť nedostatky, ale že je aj pozitívny vplyv na celkový stav verejnej štátnej správy v členských štátoch. Vieme, že táto politika sa neustále kontroluje, vykonáva sa audit, snažíme sa zo všetkých síl, ale sú ešte ďalšie sektory štátnej správy členských štátov, na ktoré nemáme žiadne páky, nemáme možnosť ich kontrolovať do takejto miery. Myslíte si, že e, sa teda tieto pozitívne výsledky e, prelievajú aj do ostatných sektorov, alebo nie? Ďakujem. Nech sa páči, Dirk, teraz dostaneš priestor, aby si mohol reagovať na otázky, ktoré tu zazneli na tvoju adresu. Ďakujem. Chcem sa poďakovať aj za všetky otázky a pripomienky. Ja súhlasím, pán Gajere, že tu ide aj o dôveryhodnosť celkovej politiky, o integritu, o um, povesť politiky súdržnosti aj e, celých celkových inštitúcií EÚ a preto my to vnímame ako významnú prioritu a naďalej to tak budeme vnímať. Keď sa pozeráme na posledných niekoľko rokov, v rokoch 2006 a 2007, z, potom v roku 2008 sme zaznamenali odhadovanú chybovosť e, vo výške minimálne 11 až 12 Potom sa to znížilo z rok 2009 na minimálne 3 To je naozaj výrazný pokles však ako som už povedal, v budúcnosti očakávame fluktuáciu na úrovni tejto hodnoty, pretože práve v roku 2009 ešte nie všetky členské štáty a predovšetkým tie najproblematickejšie programy neboli ešte v plnej miere zapracované, respektíve nefungovali. To by nám však nemalo brániť v tom, aby sme sa snažili získať taký tú všeobecnú úroveň získať čo možno najnižšie, ako sa dá. Ja som presvedčený o tom, a to im sa dostávam k tej otázke, kde sme hovorili o kapacitách, ja som skutočne presvedčený o tom, že administratívne kapacity v jednotlivých členských štátoch zohrávajú významnú úlohu. A teraz vám znovu uvedem dva príklady, ktoré to budú dokumentovať. úvodzovkách by sme mohli povedať, že máme očakávané problémy v jednotlivých členských štátoch, ktoré sa ešte stále nachádzajú vo fáze vytvárania kapacít vo všeobecnosti a tu môžeme urobiť my to, že im pomôžeme do tej miery, ako to len bude možné, aby toto zvládli. Ďalší príklad. Jeden z problémov, ktorým sme sa stretli v, na konci posledného obdobia a v priebehu tohto obdobia, je, že sme investovali veľmi veľa do vzdelávania kolegov v členských štátoch, avšak ako náhle sme mali vyškolených kolegov, tak sme sa častokrát sme dostali na Vianoce pozdravy kde nám uvádzali, pravdepodobne budete prekvapení, pracujeme teraz v súkromnej firme, alebo pracujem v súkromnej firme, to znamená, ako náhle sme ich vyškolili, tak odišli do súkromného sektora. Takže to je skutočne veľký problém. Čo proti tomu môžeme urobiť? Snažíme sa presvedčiť členské štáty o tom, nakoľko sme ich nemohli primeť k tomu, aby paušálne zdvihli e, mzdy, ale aby využívali štruktúrálne fondy takým spôsobom, aby mali určité štruktúry nad rámec eh, klasickej administratívy, všetkým v kontexte tých zamestnancov, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a tí, kto by potom dostali také platy, ktoré by im umožnili zostať v tejto práci. To je skutočne núdzové riešenie, dá sa to paušálne aplikovať celoplošne. Avšak ďalší príklad, ktorý by som chcel uviesť, avšak je to veľmi osobná, osobná pripomienka, pokiaľ ide o streamlining, respektíve zoštíhľovanie a redukciu verejných služieb. Máme také krajiny, v rámci ktorých častokrát mám určitý otáznik, otázku, či ešte stále majú dostatočné množstvo zamestnancov na to, aby vytvárali tieto kontroly. Nechcem teraz hovoriť o konkrétnych prípadoch, pretože to bola skutočne celkom súkromná skúsenosť, ale máme veľmi veľkú chybovosť v niektorých prípadoch a ja sa teda pýtam, či to nesúvisí niekedy aj s týmto problémom. Častokrát sú to súvisí s tým, že ak máte bilióny e, verejných peňazí, ktoré sa budú vynakladať, tak musíte byť presvedčení o tom, že budú tieto peniaze vyložené konzistentným spôsobom a že bude administratívna kapacita e, sledovať celý tento proces vynaložených prostriedkov správnym spôsobom. Z časti máme problémy aj s tým, ktoré, a to by som povedal tak, nesúvisia s tými kapacitami, ale skôr súvisia s ústavnými problémami v niektorých členských štátoch. Napríklad, keď máte také členské štáty, kde máte prepletené prepojenia medzi národnou a štátnou úrovňou, regionálnou a štátnou úrovňou, kde niekedy je dokonca aj určitá konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o kompetenciu, tak v rámci týchto problémov to môže mať paralizujúci efekt, e, teda vo vzťahu k tomu, čo sme aspoň my vypozorovali. No, keď ste už hovorili o Španielsku, ja by som rád zvýraznil ešte raz to, že Španielsko eh, nie je týmto postihnuté ako také, ale máme tu určité regióny, mohli by sme to ukázať, že kde tie problémy sa konkrétne nachádzajú a objavujú. A to takisto dáva celkom jasne najavo, eh, že nie je nemožné mať dobrú správu takýchto vynaložených prostriedkov. A keď opravujeme chybu, keď napravíme, rektifikujeme chybu, tak musíme rozlišovať medzi dvomi príkladmi. Keď e, dochádza k rektifikácii, tak pokiaľ ide o komisiu, my registrujeme takúto zmenu, zaznamenáme ju, prijali sme iniciatívu, máme skutočne celý záznam týchto korekcií, ktoré sa udiali. Účtovný dvor má však iný prístup, inú metódu. Tí vnímajú v danom momente e, konkrétnu situáciu a hovoria, že každé euro, ktoré bolo vynaložené, v podstate v princípe má tú istú pravdepodobnosť, že by e, že sa dostane do kontrolného systému a bude sa vysledovať, kam sa dostane. To znamená jeden rok a potom príde ďalší rok a tam sa uplatní na základe tej istej metodiky iný proces, to znamená, že tá korekcia chybovosti, ktorá sa deje dodatočne, už jednoducho sa neeviduje do štatistiky. Napríklad my tento rok sme v Malte mali chybu, omyl, ktorý sme teda respektíve, ktorý môže mať takú chybu, ktorú nájdeme, objavíme, ale už na budúci rok to nebude figurovať to znamená, že situácia, že sa, bola, že sa opravila takáto chyba jednoducho, tá metóda, ktorá sa uplatňuje v tomto zozname, ale v tomto kontexte jednoducho už nie je e, vyhovujúca na to, aby sa to objavilo potom aj v budúcom rohu. Áno, niektoré programy prerušujeme, to je pravda, vzhľadom na to, čo ste povedali. Predovšetkým od začiatku tohto roku, pretože Vidíme z analýz roku 2010, máme veľa finančných prostriedkov pre finančné roky 2011 a 2013. Počas leta som mal zhruba 80 projektov, programov, ktoré boli prerušené práve v regionálnej politike. Našťastie, a to by som chcel povedať, členské štáty a úrady, ktoré s týmito programy pracujú, vo väčšine prípadov reagovali veľmi rýchlo, dostatočne rýchlo a od septembra mm, máme Teraz monitorujeme tie programy, ktoré boli prerušené a môžeme znovu začať platby. Čiže to je takisto veľmi dôležité. Ale kedykoľvek máme určitú pochybnosť, tak jednoducho zastavíme takýto program. A keď máme pro- pochybnosť, a nemáme požiadavku o platbu, tak jednoducho vtedy posielame určité varovanie, varovný list e, predmetným orgánom, aby sme im vysvetlili, že máme určitú chybu a ak by platba v tomto momente bola požadovaná, tak by sme ju museli pozastaviť. A tieto varovné listy a kolegovia v administratívnych úradoch jednoducho reagovali aj na takéto listy a snažili sa vyriešiť a napraviť situáciu. Členské štáty, a tu súhlasím v plnej miere s pánom Nestlerojom, členské štáty majú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zodpovednosť v tomto kontexte. A vil by som si dokonca povedať, že v istej miere väčšina z nich si uvedomujú túto zodpovednosť a snažia sa reagovať adekvátne. To znamená, že to je dobrá správa, ktorú môžem prezentovať. A trochu menej dobrá správa, čo je trochu zvrátenosť systému ako takého, je následovné. Komunitárne peniaze sú dnes vo všeobecnosti kontrolované a monitorované e, prísnejším spôsobom akým spôsobom to kontrolujú členské štáty, respektíve akým spôsobom kontrolujú členské štáty vlastné výdavky, tak pozorujeme tú určitú tendenciu členských štátov, že kedykoľvek máme projekt, kde máte trochu pochybnosť, tak povedia, radšej to nerobme s financiami EÚ, radšej s národným rozpočtom a potom nebudeme mať celé tieto kontroly, ktoré EÚ tak miluje. A to je možno dobre pre daňových poplatníkov EÚ, možno to nie je také dobre už pre tých daňových poplatníkov platníkov v tých daných štátoch, ale ak by sa nám podarilo dosiahnuť tú istú disciplínu v členských štátoch a paušálne na celom území Európskej únie, tak by to bolo pravdepodobne veľmi prospešné. Rovnako je pravda, že ešte stále musíme sa snažiť vyhýbať nejakému prelínaniu, paralelnému prelínaniu kontrol a naša predstava pre ďalšie obdobie je, že budeme celkom rozlišovať také prípady, kde si myslíme, že to celkom dobre funguje na základe našich očakávaní, tak vtedy budeme kontrolovať jeden program raz za toto obdobie. A v tých členských štátoch, kde, sú, kde eh, je riziko vyššie, tak v týchto členských štátoch možno tam napríklad bude väčší počet programov, tak tam zabezpečíme, že takýto kontrol nebude kontrolovaný častejšie ako jedenkrát za rok. A, áno, tak to už, a keď napríklad ten program budú kontrolovať národné úrady, tak už potom nepôjdeme tam my. Máme takúto dohodu s národnými úradmi Samozrejme, Európsky účtovný dvor je nezávislý v tomto vzťahu a na základe tej metodológie, ktorú musia uplatňovať, tak aj je nezávislý. Z toho tá nezávislosť vyplýva. Všetky tie správy, ktoré máme z národných úradov, tie dostávajú oni od nás a všetky, úrady, všetky informácie, ktoré máme my z našich auditov, tak tie zase idú národným úradom. To znamená, obe strany sú vždy kompletne informované ohľadne toho, čo sa deje a ako to celé prebieha. A znovu by som chcel súhlasiť s pánom Stavrakisom, že tu máme určitý malý problém, ktorý súvisí s tým, že za posledné roky sme príliš veľkú post, po, pozornosť venovali na určité pravidelnosti a nepravidelnosti, nezrovnalosti ako také. Musíme sa však sústrediť oveľa viac v budúcnosti aj na to, čo program v danom teréne prináša. Môžete mať napríklad excelentný program, pokiaľ ide o jeho, pokiaľ ide o jeho realizáciu, ktorý však neprináša vo vzťahu k rozvoju a zamestnanosti nič pozitívne, tak sa pýtate, že na čo to bolo celé dobre. Takže musíme, musíme v budúcnosti pozerať aj na to, že čo vlastne tieto programy prinášajú. Niekedy, bohužiaľ, v kontexte regionálnej politiky iba e, oveľa rokov neskôr vieme, že aký to malo dopad Takže momentálne sa snažíme už do budúceho obdobia rozvinúť spolu práci s členskými štátmi takú metodológiu, kde by sme jednoducho získali určitú indikáciu účinnosti takéhoto programu. A v tej diskusii samotnej, pokiaľ ide o hodnotu takýchto programov, tak tieto aspekty si zaslúžia oveľa väčšiu pozornosť. Áno, pán Vlasák, môžeme vždy zjednodušovať a budeme v tom aj pokračovať, to sa dá vždy. Sú tu myšlienky a tie som už predniesol, moji kolegovia súhlasili so mnou v tomto. Keby sme aj teraz prišli s novým návrhom, tak budeme vždy pripravení aj vo vzťahu k ďalšiemu programovému obdobiu, že ak bude tu nejaký dobrý návrh, budeme ochotní a pripravení zjednodušiť, e, zjednodušiť celý proces a budeme to aj akceptovať. Ale chcem povedať, že v realite je celé množstvo simplifikácií, zjednodušení, ktoré mi sa počítalo a ktorým sa počíta už aj do ďalšieho obdobia. V ďalšom programovom období budeme v tomto zmysle pokračovať, ale ak si pamätám dobre, pokiaľ ide o národná e, kofinancovanie zo strany členských štátov, tak to bude možnosť získať peniaze aj z iných zdrojov ako iba verejných. Takže celkový dojem, ktorý som získal, je, že sa uberáme správnym smerom, že veľa úsilia tu bolo vyvinutého zo všetkých zaangažovaných strán a chcel by som jasne povedať, že som presvedčený o tom, že predovšetkým pokiaľ ide o tú chybovosť, tá sa dá znížiť. Čím viac ju znížime, tým sa môžeme sústrediť viac na výkonnosť a efici- eficienciu jednotlivých programov. A my, na tomto na naš- my o tomto na našom generálnom raditeľstve hovoríme aj v kontexte s auditmi Takže dúfam, že na budúce, keď prídem do vášho výboru, tak budem môcť oveľa viac hovoriť o týchto aspektoch, ale dnes bolo celky, celkovým hlavným cieľom informovať vás o tom, že čo sa deje v tejto oblasti, to znamená v oblasti e, chybovosti. Veľmi pekne ďakujem za vašu všeobecnú podporu a ďakujem ešte raz za vynikajúcu spoluprácu s členmi tohto výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Dirk. Ešte jedna vedička z našej strany pokiaľ ide o rozvoj týchto kapacít a pokiaľ ide o tie dodatočné politiky, ktoré by mali byť zacielené na výsledky, tak dúfame, že sa jedného dňa dostaneme do také situácie, že tá diskusia ohľadne absolutória a DAS bude prebiehať v tom istom čase, keď budeme mať diskusiu ohľadne eficientnosti týchto programu. Takže nebudeme hovoriť iba o chybovosti a nebude to dominovať tak eh, diskusiu, ako tá situácia aj teraz, keď sa to dostalo na verejnosť. Takže dúfam, že to bude vyvážené. Ďakujem pekne. Týmto sa dostávame ku koncu, ctení kolegovia. Stretneme sa znovu o tretej, kde budeme mať pani, pána komisára Hána a polské predsedníctvo a národné parlamenty. Ďakujem.